a budeme o tom hlasovať v Envy 20. marca. Koordinátori tiež sa rozhodli o otvorení lehoty pre spolurozhodovanie nevymenuje sa v našom výbore žiaden spravodajca Hlasovať o pozmeniacich návrhoch sa bude v Envy. Postup bude ten istý, aký som avizovala už pre iné zložky. Tentokrát gestorským výborom je REGI. Lehota je 6. marec o 11. Hlasovať sa bude 25. 6. apríla. Dnes na stretnutí máme tlmočenie do 21 jazykov a podklady sú k dispozícii elektronicky v rámci našej e, výborovej aplikácie. Schôdza je prenášaná elektronicky. Teraz prvá, prvý bod programu, a to je v zmysle bodu 105 výhrada, námietka, pokiaľ ide o dosled, systém e, dosledovateľnosti tabakových výrobkov. Je tu spravodajca pán Omar Ži k tejto správe. Posudzujeme návrh uznesenia. Pán Omar Ži ako spravodajca. Madame la Présidente, je vous remercie. Ďakujem. Táto rozprava je rozpravou dlho očakávanou. Ide o principiálnu otázku v boja proti e, fajčeniu, proti nelegálnemu obchodovaniu s tabakom a pro, ide, pokiaľ tiež ide o systém dosledovávania a vystopovateľnosti je dobre, že táto rozpráva sa dá, odohráva v tomto výbore za prítomnosti Európskej komisie v transparentnom rámci. Práve tu má prebiehať táto rozprava a nie za zatvorenými dverami, kde sa e, do veľkej časti snažia rôzne strany ovplyvňovať poslancov. Väčšina zapojených asociácií v boji proti e, fajčeniu a škodách na zdraví systém dosledovania kontroly, ktorý navrhuje Európska komisia, je určite bezchybný a nie je nezávislý od e, priemyslu tabakového. Línie, ktoré boli v roku 2008 prijaté zo strany účastníckých strán e, dohovoru o boja proti e, je nevyhnutné pre verejné orgány, aby chránili postup spúšťania politík verejného zdravia v boja proti tabakovému priemyslu za všetkých možných okolností. Tá smernica proti tabaku z roku 2014 nebola zamýšľaná Európskou komisiou re- za rešpektovania tohto rámcu. A práve v tejto smernici sú viaceré predpisy, ktoré delegujú tabakovému priemyslu viaceré e, kompetencie v rámci systému sledovania a dosledovávania tabakových výrob, výrobkov v rámci delegovaných aktov, ktoré dnes diskutujeme. Článok 8 protokolu hovorí o tom, že každá zúčastnená strana má povinnosť spustiť, citujem, systém sledovania a e, vysledovateľnosti týkajúci sa všetkých tabakových výrobkov eh, vyrábaných alebo dovážaných na jeho teritorium. Všetci eh, sú povinní eh, zabezpečiť sledovanie a dosledovávanie takým spôsobom, aby v rámci účasti na tomto systéme nemali vzťahy s priemyslom tabakovým a tými, ktorí zastupujú záujmy tabakového priemyslu len v rozmedzi, ktoré je striktne nevyhnutné. Delegovaný akt, o ktorom hovoríme, ako aj akt, e, akt výkonu, nerešpektuje z môjho pohľadu tieto predpoklady. Systém sledovania a e, dosledovateľnosti nie je kontrolovaný priamo e, úplne zo strany komisie členských krajín a prepojenia, ktoré sú tu s priemyslom tabakovým, prekračujú mieru toho, čo by malo byť striktne nevyhnutné. V tomto delegovanom akte tento dal tabakovému priemyslu starostlivosť, alebo teda na starosť, kontraktovanie dodávateľov služieb ktorí e, ukladajú e, údaje týkajúce sa cigaretových výrobkov ukladovaných v ich továrniach. Preto je vlastne ne, zlý predpoklad, pretože, e, a to nehovorím ja, že nie je na nich organizovať z ich strany obchodovanie s cigaretami. nie sme e, naivní a signatári dohovoru samotní už dávno uznali, a zasa citujem, diverzitu stratégií a taktík tabakového priemyslu s cieľom, aby sa zapájali do prípravy opatrení v boji proti tabaku. Takýmto spômenom, spôsobom sa využívajú tieto delegované akty a výkonné akty. Je pravdou, že v navrhovanom systéme sú zlepšenia, pokiaľ ide o aktuálny stav vecí. Nemôžeme však povedať, že väčšina prepojení medzi verejnými orgánmi a tabakovým priemyslom by boli rozbité systémom sledovania a Um, dosledovateľnosti, ktorý navrhuje Európska komisia. Nechápem, ako, prečo by to, a súčasne to nemôžu pochopiť európske občania, ak máme mať výber medzi viacerými systémy, čo najnezávislejšími od priemyslu, kde kritéria principiálne Európskej komisie e, by mali byť efektívnosťou, pokiaľ ide o náklady. Myslím si, že pokiaľ ide o verejné zdravie a pokiaľ ide o boj proti fajčeniu, že je najdôležitejšie pre komisiu, aby e, vždy rozmýšľala v e, rozmeroch e, prínosov pre ľudské zdravie a nie akýchkoľvek ziskov pre tabakový priemysel. Práve z týchto dôvodov e, podávam túto námietku. Európska komisia nám tvrdí, že nie je žiadny manevrovací priestor a že by sme mali prijať veci také, aké sú. Avšak, čo znamená pre Európsku komisiu princíp parlamentnej demokracie? Kladiem takúto otázku. Za Európsku komisiu nemáme iný výber, len akceptovať a nič nemôžeme k tomu dodať, len to, že všetko je v poriadku. Vlastne neslúžime na nič. Pritom si ale myslím, že Európsky parlament by mal mať ako úlohu, takisto náš výbor pre životné prostredie by mal mať ako úlohu nerobiť len takéto e, postupy, ale žiadať, aby komisia pracovala na zlepšení, ktoré považujeme za e, delegovaný, kde ten delegovaný akt, ktorý sa nám tu navrhuje, je nepostačujúci, pre nás je problematický a ne, je nezodpovedné zo strany komisie nám tvrdiť, že tento e, delegovaný akt buď bez, vezmeme, alebo e, ho môžeme odhodiť. Rovnaké argumenty platili aj pre glyfosát, geneticky modifikované látky a ďalšie témy. Všetci sa mýlia, mimovládky sa mýlia, občania sa mýlia, Svetová organizácia zdravia sa, sa mýli, vedci sa mýlia, všetci sa tu mýlia. Nie len Európska komisia sa nemýli. A ja vyži, vyzývam kolegov, aby zajtra mali odvahu a aby využili práva, ktoré má tento parlament a aby hlasovali za túto e, e, výhradu, ktorú som podal, len v jedinom záujme zdravie e, ľudí. Ďakujem. Chcem vyzvať tieňových spravodajcov. Najprv pán Florenc. Vážený mladý kolega, robíte na mňa veľmi sympatický dojem, ale mám tak trochu e, ten dojem, e, máte takú tendenciu pekne e, vyžehliť tie minulé činnosti Európskej komisie. Ne, nič z toho, čo ste povedali, nemôžem podporiť. Ďalších kolegov, Lindu McEwen a ďalších, ktorí tvrdo pracovali proti tabakovej lobby deň a noc, im vďačíme za to, že sme dosiahli to, čo sme dosiahli. Na to sme hrdí. A ja nie som ten, ktorý by chcel chváliť sociálnych demokratov, ale naozaj tu dobre popracovali. Linda McEwen ich dobre viedla. To je prvá vec. Druhá, myslím si, že musíte brať do úvahy, že ste s týmto návrhom prineskoro. Ak sa vám nepáči systém e, spätnej dosledovateľnosti, tak s vašou politickou rodinou ste oveľa skôr mali vstúpiť do rokovaniach v trialogu. Tam som vás nevidel. K tomu je, je u nás uh, také príslovie. Keď uh, horí piata sviečka, asi si prespal Vianoce. Presne tak to tu je. Týmto materiálom sa nepohneme ani o milimeter. Ak chcete, aby sme sa pohli, musíte sa zobudiť oveľa skôr. V konečnom e, dôsledku sa tu e, hádame o pojme nezávislý. Ale kto je nezávislý? Som ja nezávislý? Som polnohospodár a v mnohých e, oblastiach nie som nezávislý. To je veľmi zložitá definícia. Takisto ten zástupca komisie, ktorý teraz odišiel, to veľmi dobre urobil. Ja celou silou, ktorú mám ako poslanec, sa budem e, starať o to, aby tento, táto namietka nedostala e, podporu. Ak som sa vás dotkol osobne, týmto to som nechcel, ale jednoducho to už je druhý akt, ktorý predkladáte nájdete si inú oblasť, kde by ste mohli mať väčší úspech. Toto jednoducho nechajte tak. Ďakujeme vám. Teraz pán Parnie. Vážená pani predsedajúca, kolegovia, zo pár slov na úvod. Ide o tému, samozrejme, ktorú dobre poznáme tu v Envy, o výbore Pán e, Florenc nám to už povedal, že práca, ktorú sme tu dosiahli e, v roku 2014 e, zo strany Lindy Evans, aby sme dosiahli naozaj dobrú smernicu po tej herkulovskej práci. Ja som predsedal pracovnej skupine proti tomu, aby sa zapájal tabakový priemysel do tejto tematiky tabakových výrobkov. Všetky tie citlivé otázky sa tu e, zamieňajú. To sa udialo v tejto pracovnej skupine. Mali sme tu i ďalšie zápasy, ktoré sme vyhrali, napríklad financovanie zo strany e, Európskej komisie, financovanie e, výrobcu cigaret. To, čo sme minulý rok dokázali prekaziť v júli, išlo zmluvu z pred niekoľkých rokov za posledné roky sme videli, že vstupy e, tabakového priemyslu do rozhodovacieho procesu bol veľmi e, silne narastajúci. Philip Morris aj ďalší. Ale tá, e, ten boj pokračuje, pokiaľ ide o túto dosledovateľnosť. A ja vám môžem povedať, že to, čo sme rozhodli v rámci smernice z roku 2014, je to nezávislá dosledovateľnosť, e, pokiaľ ide e, o platby e, z 20. maja 2009. Politická rozprava tu bola, my sme ju vyhrali a od roku 2019 nemôžu byť monopol pre takých, ako je Philip Morris, ktorí chcú pokračovať mať monopol pokiaľ ide o dosledovateľnosť. Ale náš boj sa postaral o to, že aby jeden monopol nebol e, nahradený iným. Sú tu podniky, ktoré majú chuť nahradiť e, Codentiv 85, aby tu bola dosledovateľnosť e, so snahou nie byť nezávislý a nie byť dosledovateľný. Delegované akty môžu umožniť, aby sme mohli mať čo najväčšiu transparentnosť, pretože viete to, ak tieto delegované akty v súhľade s politickým bojom, ktorý sme vyhrali v roku 2014, znamenajú, že budeme mať nezávislé eh, eh, postupy, ak 25 bude eliminovaný z tohto postupu sledovateľnosti. Ako to povedal pán Florent, pre nás je to prioritný zápas. Keď sa pozrieme na protokol Eh, OMS, ktorý 24. júna roku 2017 bol potvrdený v uznesení, vlastne sa spustí až v roku 2022. Čakáme na tých 40 ratifikácií, takže je to eh, určite niečo, čo treba obhajovať, čo bude zvýhodňovať podniky, ktoré eh, priemyselne rozvíjali technológie k, k špecifikáciám až v roku 2022, a nie 2019, ako sme to my predpovedali na úrovni EÚ. A i to je boj, ktorý sme zvíťazili. A na záver poviem, že by sme mali urobiť všetko preto, aby delosť tu ostala, aby nezávislosť a spolahlivosť tohto systému dosledovateľnosti sa mohol rozvíjať a verím, že e, nás spra- spra- náš spravodajca pán Omarži, ktorého prácu si váži, e, ktorý práve teraz objavil ten problém, jeho rozsah toho politického boju, o ktorom, o ktorom som povedal, e, aby sa pridal e, do našej pracovnej skupiny, aby sme mali ďalšieho bojovníka, ktorý nám pomohol vyhrávať tento boj ktorý sa nám darilo vyťaziť v tých posledných rokoch. Ďakujeme. Ďalšou rečničkou je pani Jete Máky, ktorá nahradí pani Rís. Naša tieňová spravodajkyňa je pani Rís, ale požiadala ma o aby som ju zastúpila, keďže nemohla sa dnes popoludní e, zúčastniť. Chcela zúčastniť, zdôrazniť nasledovné. predložil kolega Omaria. jeho argumenty sú rovnaké, ako sme počuli koncom novembra minulý rok z EFD, čo výbor Envy odmietol veľkou väčšinou vrátane našich členov ALDE. Pani Riz nám chce tiež pripomenúť, že navrhovaný systém eh, spätného vysmerovania je eh, komplikovaný a eh, je potrebné posúdiť skutočne celý systém Jednotné identifikátory by mali eh, byť e, vytvárané nezávislým orgánom menovaným tretiou stranou a tabakový priemysel by nemal byť vôbec involvovaný do tohto systému spätnej vysledovateľnosti. A pani Eri si uvedomuje, že tento nový systém spätnej vysledovanosti nie je perfektný. Je e, tu e, miesto pre vylepšenie. Stále tam budú mať mať e, možnosti pre e, vybranie si údajov e, tabakové spoločnosti. Nemáme žiadnu záruku, že systém bude úplne nezávislý od veľkých zástupcov tabakového priemyslu. Pani Rís tiež chce zdôrazniť, že táto mietka banka, ak prejde, nebude e, tak ako naplánované v maj 2017 tento systém implementovať 2019 a to by e, bol e, veľký to by bolo veľké víťazstvo tabakového priemyslu. A nemyslím si, že to je to, čo chce dosiahnuť Envy. Preto Frederik odporúča, aby sa hlasovalo v teda Valde proti zajtra ráno a e, bude e, teda DG Sante, aby naďalej bojovalo proti e, týmto produktom. Ďakujem pani Görling, ďakujem pani predsedničko, budem veľmi stručná z pohľadu e KR sa obávame, že toto je e, ďalšia e, vec, kde e, ciele tohto návrhu spôsobia viac zlého než dobré, aj keď je to dobrý zámer. Sú prípady, kedy legislatíva bola prijatá v rámci spolurozhodovacieho procesu. To, to nie je jeden z týchto prípadov. Je teda je tomu tak a súhlasím s pani Rís, že ak by sa to presadilo, potom by sme opustili eh, a nechali celú túto celý tento priestor e, otvorený. E, e, Nebol by sprevádzkovaný skôr než v roku 2022 tento systém. Nechávam, prečo by sme mali náš vlastný systém zdržiavať, aj keď nie je dokonalý. Máme predsa vlastný systém ako zdôraz, ako zdokonaliť A Nemyslím si, že tu zazneli nejaké argumenty, prečo by sme takto mali postupovať. Ďakujem pekne. Sú ďalšie prihlášky do diskusie? Pokiaľ nie, komisia, pán Seychelles, DGS Sante. Ďakujem, pani predsednička. Rád by som sa najprv poďakoval výboru NV za to, že nás prizvala, aby sme odpovedali k tejto námietke podľa článku 105 kľúčové prvky zmluvy o chovávaní eh, údajov, ktoré sa majú uzatvárať ako súčasť systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky. Mm, mm, bola prijatá 15. Eh, septembra 2017 a v ten istý deň aj vykonávacie nariadenie o e, systéme e, vysledovateľnosti, ako aj bezpečnostné e, záležitosti. Všetky tieto opatrenia zakladajú požiadavky pre celoeurópsku vysledovateľnosť tabakových výrobkov, tak ako je to v článkoch 50 60 mm, nariadenia my e, sme e, sa zamerali na túto e, diskusiu e, dnes za všetky jej prvky a tie obavy v námietke sú podľa nášho názoru neopodstatnené. Jedna vec, ktorú je potrebné e, z procedurálneho pohľadu povedať, tie obavy, ktoré sa týkajú jednotlivých aspektov systému vysledovateľnosti, ktoré sú upravené v vykonávacom nariadení ako súčasť systému vysledovnosti pre tabakové výrobky výrobky a nie v aktuálnom nariadení pre tabakové výrobky. 29. novembra 2017 Envy zamietol um, nariadenie uh, ohľadne námietky tohto, um, k tomuto nariadeniu. Výbor NV uh, vyjadril názor, že by toto nariadenie nemalo samobráne vstúpiť do účinnosti k jednotlivým uh, problémom by som rád odpovedal následovne. Pokiaľ ide o dôležitú otázku nezávislosti systému vysledovateľnosti, vás môžem ubezpečiť o tom, že boli zahrnuté mnohé poistky, aby tento systém vysledovateľnosti pre tabakové výrobky zostal úplne pod kontrolou národných orgánov a komisie. Podrobnosti týchto záruk sú v technickom dokumente, ktorý pripravili technické služby komisie a ktorý bol zaslaný výboru ENVI. Chcel by som zdôrazniť niekoľko najdôležitejších bodov. Poprvé, celý rad eh, kritérií hodnotenia zabezpečí, aby všetky tretie strany, ktoré sa budú zapájať do tohto systému aj subdodávateľa, boli nezávislí od tabakového priemyslu. Tieto podrobné kritéria sa týkajú právnej nezávislosti, finančnej nezávislosti a absencie stretu eh, záujmov. Chcem tiež upozorniť na celkový dizajn systému, ktorý umožňuje eh, orgánom systémovú kontrolu. Pokiaľ Ide o tento posledný eh, pod, eh, najmä eh, hovorím o vytváraní identifikátorov v členských štátoch, že by sa ich vytváraním zaoberala tretia strana. Rád by som potvrdil, že táto úloha je veľmi e, jasne e, tou najzákladnejšou úlohou e, kontroly. Následne po posúdení vplyvu zo strany komisie v rámci príprav tohto aktu. A tieto prípravy sa zahrňali technické diskusie, rokovania s odborníkmi, technický výskum, ďalší aktéry, ktorí by mali eh, určiť dôležité eh, úlohy eh, tu robiť napríklad eh, tieto identifikátory, identifikátory vytvárať, by neohrozovali celý systém, ak budú fungovať ďalšie kontrolné prostriedky, najmä štruktúrovanie údajov, ku ktorým bude možné pristupovať cez určité rozhrania. Verím, že Európsky systém vysledovateľnosti pre tabakové výrobky bude úplne nezávislý od tabakové tabakového priemyslu a bude pod kontrolou príslušných orgánov a bude splňať v plnej miere článok 8 protokolu v CET. E Pokiaľ ide o prenesené právomoci v kľúčových prvkoch pri uchovávaní údajov, o ktorom hovoríme, chcel by som povedať, že požiadavka na výrobcov a dovodcov uzatvárať zmluvy o uchovávaní osobných údajov s nezávislými tretimi stranami za účelom hostingu, že to je upravené v smernici o tabakových výrobkoch, konkrétne v bode 8 článku 15. Táto požiadavka e, špecifikuje e, e, kľúčové zmluvné prvky, ktoré tam musia byť zahrnuté. Je potrebné si uvedomiť, že toto, tento zmluvný vzťah bude kľúčovým prvkom, aby tieto náklady za uchovávanie údajov niesli výrobcovia um, tabakových e, výrobkov. Je to tiež v protokole FTCT. E Komisia sa domnieva, že delegované nariadenie je v súlade s DPD, e, a tiež v plnej miere je v súlade s EU legislatívou, so smernicou o tabakových výrobkoch a protokolom FTCT. Pokiaľ ide o nariadenie, e, to by si vyžadoval nielen zmenu už implementovaného nariadenia, ale tiež otvorenie smernice o tabakových výrokov a to by malo veľké dôsledky, čo by mohlo o meškať, oddialiť zavedenie systému a tabakový priemysel by eh, mohol postupovať ďalej, takže by neboli výrobky vysledovateľná. To je stav, ktorý by komisia eh, rada mu zabránila. Ďakujem pekne, pán Omar, že chcete sa k tomu vyjadriť? Nech sa páči, jedna minútka. Merci. Ďakujem. Mám minútu a počas tejto minúty by som rád e, povedal, že sme Európsky parlament, výbor pre životné prostredie a máme práva, parlamentné práva. Parlament má právo predkladať námietky predkladáme námietky a tým posilňujeme kontrolnú úlohu Európskeho parlamentu e, my chceme tieto svoje práva využiť. A myslím si, že to je úplne prirodzené, že to je normálne. Takže robím tu niečo, čo je úplne bežné, ale žiaľ som tu sám proti všetkým a len čas ukáže, kto z nás má pravdu dnes. Verím, uh, uh, že Mnohí z vás už zabudli na mnohé škandály, ktoré boli spojené s dohodou s tabakovým priemyslom a mnohí z vás už zabudli na tlak, ktorý bol vytváraný. A preto by bolo dôležité teda, ak by som e, vám mal e, veriť, tak by to malo byť e, tak, že ten tlak by nemal byť, že by neboli manipulácia, nebol by tlak vytváraný na európskych poslancov, ale vy určite viete, že tomu tak nebolo. Musím zdôrazniť, že tu nikto neprišiel s jasnými argumentmi, ktoré by hovorili za alebo proti. Všetci e, hovorili, že je potrebné vylepšenie a verte mi, že som neustále v kontakte s VHO a každý mi dá určite zapravdu, že článok 8 rešpektovaný nie je a preto je potrebné to vylepšiť a z tohto dôvodu vás prosím, aby ste moju námietku podporili. Ďakujem a teraz by som rada povedala, že hlasovať budeme zajtra, takže uvidíme, ako to dopadne na plénu, na pléne by sme o tom mali hovoriť v marci. A teraz by sme eh, mali hovoriť o ďalšom bode stav vzťahov medzi EU a Čínou. Eh, spravodajcom je pán Ek, ktorému týmto dávam slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia. Chcel by som e, vyjadriť svoju radosť nad tým, že tento výbor e, so svojím stanoviskom e, prispieva dôležitým príspevkom k správe AFETu stav vzťahov medzi EÚ a Čínou. Napriek obavám týkajúcim sa dodržiavania ľudských práv v Číne, Európa musí mať veľký záujem ruka v ruke pracovať e, s e, konkurenciou a s Čínou spolupracovať silnejšie a lepšie mm, Európa Európa aj Čína majú vitálny záujem na podpore podpore obnoviteľných energií a dekarbonizácii. Čína ako najväčší výrobca potravín v svete. Spolu teda s Čínou má aj EÚ svoju zodpovednosť, pokiaľ ide o rastúcu rezistenciu voči antibiotikám vo svete a v rámci snah o zlepšenie potravinovej bezpečnosti. EÚ už sa teraz nevie spoľahnúť na USA, pokiaľ ide o účinnú klimatickú politiku. Čína či e, sme sa mohli, e, kedy e, vôbec nevieme. Zdá sa teraz, že Čína je vhodný kandidát byť spolu s EÚ priekopníkom a lídrom bez podpory druhej najväčšej ekonomickej moci na svete. Európa môže len málo prispieť k zníženiu dopadov na životné prostredie, k zlepšeniu situácie, pokiaľ ide o hroziace zápasy splavy následkom zvyšovania hladín mori, následkom e, súch. Čiže inými slovami, mali by sme s Čínou je lepšie spolupracovať, aby sme spomínané problémy efektívne riešili. E, Čína e, už sú na dobrej ceste. Pozrime sa na aktuálne veľké investície Ľudovej republiky v oblasti elektromobility, ako aj v oblasti solárnych energií a veternej energie. V roku 2016 investovali čínske podniky 35 miliard eur v EÚ. Podľa môjho názoru by rozšírená spolupráca medzi EÚ a Čínou mala e, byť e, základom pre dobrú technickú spoluprácu, najmä v oblasti vedy a rozvoja. Čína a EÚ musia vytvoriť tie najlepšie nástroje, aby sa znížilo znečistenie ovzdušia a aby sa podporilo eh, znižovanie využívania fosílnych palív. Toto eh, má potenciál prispieť k stimulácii ekonomického a hospodárskeho rastu v eh, Číne aj v EU a tým vytvoriť nové pracovné miesta. Som presvedčený o tom, že nájdeme dobrý konsenzus v rámci tohto stanoviska a vyšlome tým jasný signál našim členským štátom. Ďakujem, pán Faria. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pani predsednička, milí kolegovia, príjemné popoludenie. Ďakujem kolegovi Ekovi, pánovi správodajcovi za toto stanovisko k stavu vzťahu medzi EÚ a Čínou v oblasti životného prostredia k slovám pána Eka. Na severe Norska eh, sme teda boli na návšteve na hraniciach eh, s Ruskom. Naši kolegovia z Norska hovorili veľa o investíciách, o otvorených dverách eh, s Ruskom, ale sú tam problémy s ľudskými právami, ale povedali áno, chceme s nimi spolupracovať, potrebujeme ich a tak ďalej. Myslím si však, že to nie je na mieste. Ak sa vzdáme našich základných hodnot v Európe, sloboda, demokracia, ochrana ľudských práv, potom už nebudeme úniou hodnotovou, nebudeme už Európskou úniou, takže v tomto smere nesúhlasím s tým, čo ste povedali. E, súhlasím, aby sme sa zamerali na vzťahy s Čínou, na tieto otázky, áno, tu nám ide najmä o životné prostredie, ale zároveň nesmieme zabúdať na ľudské práva, ktoré sú predsa úzko prepojené s environmentálnymi otázkami tak priamo, ako aj nepriamo. Ehm, máme tu ehm, práve aktuálne problematiku tzv. klimatických utečencov a to e, tiež súvisí s dianím v Číne. Aj ochrana samotných ľudských práv je dôležitá, ochrana politických slobod. Aj toto musíme zohľadniť. Pokiaľ ide o váš text, pán Ek, Musím povedať, že naozaj e, ste zahrnuli celý rad dôležitých e, tém, najmä v oblasti životného prostredia, ale napriek tomu by ten text mohol byť ešte e, vylepšený tým, že by sme e, sa dotkli aj problematiky ľudských práv a z tohto dôvodu predložím k vášmu textu niekoľko pozmeňovacích návrhov, pretože sa domnievam, že nemôžeme nechávať bokom neustále porušovanie ľudských práv v e, Číne, či už priame a v súvislosti s e, životným, so životným prostredím, ale aj nepriame, pokiaľ ide o dodržiavanie demokracie e, v Číne. Viackrát som už na pléne hovoril o tejto čínskej problematike, hovoril som o našich občanoch, ktorí tam boli prenasledovaní, pretože nemajú rovnaké názory ako čínsky režim. Takže toľko z mojej strany. Len chcem, pani predsednička, Kováčka upozorniť, a pán kolega aj k vás tiež, že predložím pozmeňovacie e, návrhy. Áno, všetci sme na jednej lodi, tak toto vnímam. Mali by sme spolupracovať na pozmeňovacích návrhoch, aby sme mali mm, čo možno najlepší dokument, aby sme takto našim stanoviskom prispeli a obohatili správu výboru AFED. Ďakujem pekne. Slovo dávam kolegovi Lajnenovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je dobré a správne, že e, výbor pre životné prostredie že dáva stanovisko k správe AFET vzťahy medzi EÚ a Čínou, lebo v environmentálnej oblasti toho spolu môžeme urobiť veľmi veľa Európska únia a Čína. Chcel by som sa poďakovať pánovi Ekovi za návrh správy. Myslím si, že e, tam skutočne hovorí o dôležitých témach, ktoré sú kľúčové, pokiaľ ide o spoluprácu medzi EÚ a Čínou. Pán Faria, Čína je obrovská krajina, viac krajín v jednej vlastne mm, dobré stránky niektoré má, ktoré máme radi a zlé, ktoré sa nám nepozdávajú. A určite to v hlavnej správe pána Beldera tiež bude zohrávať svoju rolu. Neviem, či teraz vo výbore pre životné prostredie chceme pokrývať veci, ktoré sú v kompetencii iných výborov. Každopádne e, živo, každý má právo na pitnú vodu, zdravé potraviny, na dobré životné prostredie, to je tiež ľudské právo a môžeme byť len radi, že toto takto rozpoznalo aj komunistické vedenie krajiny. Ostatný 5-ročný e, plán a to, čo počúvame z ich zjazdov, e, sa uberá tým smerom ekologická civilizácia, takže môžeme povedať, že sa to naozaj uberá dobrým smerom, pretože Čína je taká dôležitá krajina, že veci, ktoré sa tam udejú, samozrejme majú dopad aj na iné časti sveta a tiež na nás. A pokiaľ ide o ochranu klímy a o efektivitu, účinnosť zdrojov, nás sa to týka priamo, pretože vieme, že toto sú nedostatkové globálne statky, kde každé zhoršenie zo strany Číny znamená celkové zhoršenie pre pre celé ľudstvo. A to isté možno povedať samozrejme aj e, o Indii a iných veľkých krajinách, ale toto teraz nie je predmetom našej diskusie. Áno, klimatická politika je jadrom e, snách, e, ktoré sa snažia, teda tých síl, ktoré sa snažia o zachránenie životného prostredia na svete a tu Číni z vlastného záujmu prešli skôr z takej defenzívnej roli k ofenzívnej politike a to nás môže len a len tešiť, pretože e, obrovské znečistenie vzduchu v čínskych mestách viedlo k tomu, že vláda zaviedla radikálne opatrenia a e, slúži to celkovo ochrane životného prostredia. Mali by sme to privítať. Pokiaľ ide o, o COPS a o konferencie OSN, musíme hovoriť jasnejším mnou rečou. Smerom k Číne v Bone sme videli, že Čína ešte stále delí svet na dve časti. Myselné krajiny, ktoré musia robiť všetko, a na e, e, krajiny e, rozvojové, ktoré musia robiť menej a Čína sa považuje stále za E, skôr rozvojovú než za priemyselnú krajinu a myslím si, že na e, COP 20, 2024 v Polsku to musíme prekonať e, na COP24. Čína musí prispieť svojim príspevkom, lebo to už nie je lacná, chudobná krajina, je to bohatá krajina. Doteraz sa Čína nepodielala na klimatickom fonde, robila si svoje paralelné štruktúry a no to sa mi nepáči, pretože by mala spolupracovať na tých multilaterálnych fondoch, ktoré sme vybudovali. EU pomohla pri zrode obchodovania s emisiami v Číne. A to treba e, preniesť aj na ďalšie priemyselné odvetvia tam a možno sa nám e, podarí tie e, hodnoty nejako prepojiť prispieť k technológiám priateľnejším pre eh, životné prostredie. Až spomeniem obehové eh, hospodárstvo, eh, účinnosť zdrojov, veľmi dôležitá téma pri krajine s 1,4 miliardami ľudí. Tam sa toho dá veľa urobiť. Čína nám teraz zavrela dvere pre exportovanie odpadov. To je pochopiteľné, majú dosť odpadu sami a už sú na tej úrovni, kedy náš odpad e, príjmať nechcú. A to vytvára aj ten tlak na lepšie recyklovanie u nás. Budem stručný, energia, doprava, to sa spomínalo, elektromobilita. Myslím si, že tam e, e, je to aj tak trochu protekcionizmus, že batérie môžu byť len čínske a žiadne iné. Nuž, ale dobre. Ja predložím niekoľko pozmeňovacích návrhov. Pán Ek, aby som to ešte trošku vylepšil. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gernik. Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať spravodajcovi za správu a chcem nadviazať na to, čo sa týka životného prostredia. Nechcem povedať, že ľudské práva nie sú dôležité. Ide však o to, aby sme sa venovali environmentálnym otázkam keď sa pozriem na strategický program, e, oblasť, ktorej sa venujeme, trvalý udržateľný rozvoj, tu by som chcela aby sme určili určitú víziu do budúcnosti, e, pokiaľ ide o spoluprácu medzi EU a Čínou, aby to bola väčšia spolupráca, tak ako to bolo navrhnuté. Páči sa mi uh, E, ten tón správy, veľmi priateľský, nie je e, požadovačný, ide skôr o presadzovanie spolupráce a myslím, že to je ten správny spôsob, ako napredovať. Mali by sme presadzovať názor, že získame oveľa viac z toho, ak budeme spolupracovať v oblasti environmentu, namiesto toho, aby sme karhali alebo kritizovali Čínu za to, čo nerobí Napríklad v súčasnosti je veľmi aktuálna téma v oblasti letectva. Toto je oblasť, ktoré by sme mohli úzko spolupracovať, aby sme hovorili o tom, ako určitá kompenzácia bude fungovať Ďalej, pokiaľ ide o obchodovanie s emisiami, opäť oveľa viac získame z toho, ak budeme spolupracovať s Čínou, aby bol vytvorený komplementárny systém, aby sme prešli k celkovému globálnejšiemu systému, namiesto toho, aby sme ich kritizovali za to, že nepostupujú tak, ako by sme chceli je tu veľa výhod, ktoré vyplynú z toho, že budeme spolupracovať. Som rada, že spravodajca pokryl aj niektoré dôležité oblasti, možno niekoľko ďalších, eh, ku ktorým by som niečo doplnila, napríklad pokiaľ ide o regulačné systémy pre mňa toto predstavuje veľkú príležitosť pre vzťahy medzi EÚ a Čínou, pokiaľ ide o regulačnú konvergenciu. Čína, ako sme videli za uplynulé roky, má v podstate dve možnosti, pokiaľ ide o regulovanie. Môžu stanoviť vlastné normy, môžu postupovať podľa amerického modelu alebo modelu EÚ nie je toto isté, ale je v našom záujme, aby sme zabezpečili, aby postupovali podľa modelu EÚ. Teda je tu príležitosť hovoriť o výhodách, ktoré z toho vyplynú a ak e, rozšírime e, túto konvergenciu a stanovíme pravidlá pre napríklad plasty, aby to bolo prevzaté a ako spravodajca veľmi citlivo uviedol rozhodnutia Číny v súvislosti s plastmi, skutočne stanovili určitý štandard a všetci by sme sa mali podielať a byť súčasťou toho istého systému. Ešte niekoľko ďalších vecí, dobré podmienky e, pre zvieratá. Tento víkend bola uverejnená správa o Eh, vývoze eh, vajíčok na oplodnenie hovedzieho dobytku v Číne. Je to veľká príležitosť pre nás dosiahnuť konvergenciu aj v súvislosti s legislatívou pre dobré životné podmienky zvierat. Je, sú tu ďalšie veci, ktoré ešte môžem vymenovať, ale každopádne si myslím, že to ide dobrým smerom. Ďakujem pekne pani Jada Maki. Ja tiež chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu napriek tomu, že ten limit bol stanovený jednu stranu, doplnili ste všetky kľúčové otázky, ktoré súvisia s životným prostredím a ktoré treba riešiť v súvislosti s ťahmi medzi EÚ a Čínou. Som rada, že tu vidím veci, ktoré poukazujú na rené zdravie, najmä v súvislosti s antimikrobiálnou rezistentnosťou. Navyše, Čína a EÚ sú spolu zodpovední za e, emisie skleníkových e, plynov vo veľkej miere. Ďalej zdieľanie expertízy v súvislosti s znižovaním emisí. Toto je veľmi dôležitá otázka a pokúsim sa nad tým ešte zamyslieť vo svojom pozmeňacom návrhu my e, by sme mali vziať do úvahy e, pozitívne iniciatívy, ktoré rozbehla Čína v rôznych oblastiach a taktiež ju podporiť, aby pokračovala v určitých oblastiach ambicioznejšie. Taktiež chcem poukázať na niektoré sektory odvetvia spolupráce. E, v súčasnosti prebiehajú rokovania v súvislosti s komplexnou dohodou o investíciách medzi Čínou a EÚ. Ja pripravujem pozmeňací návrh v súvislosti s trvalo udržateľnými investíciami. S, s relatívne novou azijskou infraštruktúrou chcem vyzvať tie členské štáty, ktoré sa podielajú na AIPP, aby sa vyjadrili v súvislosti s vysokými environmentálnymi štandardmi a trvalou udržateľnosťou v rámci investičných iniciatív. Rozvoj infraštruktúry v Ázie vyžaduje investície miliardy a biliardy dolárov v nadchádzajúcich rokoch, čo je obrovská príležitosť alebo obrovské riziko v závislosti od praktík, pre ktoré e, sa rozhodneme chcem tiež vyjadriť rešpekt voči obojstrannej dlhodobej iniciatíve medzi EÚ a Číne, e, pokiaľ ide o nezákonné kočovanie lesov. Musíme sa globálne k tomuto postaviť. Čína a EÚ e, môžu byť dobrým spojencom v tejto súvislosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto, prosím o slovo, k tejto téme? Ak nie, potom e, sa obratím na komisiu, či niekto za komisiu sa nebude chcieť tomto vyjadriť. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem, nie som z komisie, ale z ESVČ. A keďže táto otázka je všeobecného charakteru, týka sa EÚ e, a vzťahov EÚ s Čínou a mám tu tiež kolegov z e, komisie, ktorí sú pripravení e, konkrétne odpovedať, keď budú na nich nasmerované konkrétne otázky. Ale v prvom rade všeobecne. Chcem poďakovať za príležitosť e, zúčastniť sa tejto diskusie a taktiež zareagovať na návrh stanoviska. Takže e, na všeobecnej úrovni, ako to povedali predrečníci, vzťahy EÚ-Čína sú e, komplexné, široké, rôznorodé. Je tu veľa vecí, na ktorých sa dohodneme, veľa vecí, na ktorých sa ne, nezhodneme ale vo všeobecnosti spolupráca v oblasti potravinovej bezpečnosti, v oblasti životného prostredia, v oblast, tejto oblasti partnerstva máme e, pozitívnu agendu. Návrh stanoviska sa dotýka rôznych dôležitých otázok, ktoré monitorujeme aj my v rámci každodennej spolupráce s Čínou viaceré veci boli uvedené, napríklad spolupráca s trvalo udržateľným, na trvalo udržateľných cieľoch, ďalej nízkouhlíkový vývoj a vývoj technológií, ďalej zákaz dovozu odpadu a taktiež e, sa odkazuje stanovisko na vývoj v Číne, ktorý považujeme za dôležitý, najmä pokiaľ ide o reformy v Číne na dosiahnutie ekologickej civilizácie. Takže celkovo môžem povedať, že pozitívne sa staviame k tomuto návrhu stanoviska, ale podľa nášho názoru je dôležité, aby v finálna verzia správy adekvátne odzrkadlovala a komplexne naše vzťahy s Čínou. A tu sme pripravení e, prispieť a spolupracovať na tomto stanovisko a taktiež na a správe ako takej. Thank you very much, Mr. Eck. Ďakujem pekne, pán Eck. Ďakujem, pani predsednička, za slovo. Chcel som e, povedať, že som vypracoval stanovisko v súvislosti s otázkami, ktoré máme na starosti. Verejné zdravie, environmentálne otázky, potrebná bezpečnosť, ale nezameriaval som sa na ľudské práva. Týmto sa venujeme v iných výboroch nášho parlamentu, ale to neznamená, že v rámci tohto elementálneho eh, výboru kladieme nabok ľudské práva. Ja som sa po, v pozitívnom duchu vypracovával toto stanovisko Žil som v Ázii dlhé roky a myslím, že človek viac dosiahne v tejto časti sveta, ak sa priateľsky eh, stavia k ľuďom. Myslím, že nedáva zmysel dosávať výsledky, ktoré nie sú účinné. Ja som sa snažil vypracovať niečo, o čom si myslím, že sa uberá dobrým smerom a som ochotný zapracovať vaše pripomienky a návrhy v tomto duchu. Ďakujem pekne. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 6. marca 11 hodín. Budeme hlasovať 25. a 26. apríla vo výbore Envy a v AFET 20. júna sa bude hlasovať. Ďalším bodom programu, e, v rámci ktorého by som rada privítala riaditeľa Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti, e, pána Alexisa Gottstila. Agentúra sídli v Lisabone. Je to prvýkrát, kedy náš výbor si vypočuje e, prezentáciu zo strany e, tohto centra. Zvyčajne je to výbor LIBE, ktorý sleduje prácu agentúry. Ale myslíme si, že práca agentúry je relevantná aj pre otázky, ktoré riešime v našom výbore. Agentúra monitoruje nové psychoaktívne látky, nielen e, na základe systému včasného varovania a pripomína, pripomínam, že NV predložilo viacero pripomienok e, k novým psychoaktívnym látkam a ich možnému negatívnemu dopadu na verejné zdravie. Centrum podporuje komisiu, e, napríklad v súvislosti s prácou na víruse hepatitídy C. Takže si vypočujeme pána Gozdila a potom môžeme diskutovať. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Dobré popoludne, dámy a páni a poslanci a poslankyne environmentálneho výboru. Je to veľké privilegium pre mňa, že som bol pozvaný uh, Eh, do tohto výboru, aby som vás mohol informovať o výzvach v súvislosti s drogami, ktoré máme pred sebou, najmä preto, že tento mesiac je mesiacom, kedy pred 25 rokmi parlament po pozitívnom stanovisku prijal rozhodnutie o legislatíve, o založení eh, agentúru EMCDDA. Je to prvýklad za 25 rokov, kedy riaditeľ tejto agentúry, tohto centra má možnosť prezentovať e, tieto výzvy. Takže namiesto toho, aby som sa snažil presviečať o užitku a užitočnosti tejto agentúre, budem hovoriť o tom, čo robíme a aké e, výzvy máme pred sebou, čo môže byť dôležité pre váš výbor. Stručne hlavné výzvy, ktoré tu máme z pohľadu verejného zdravia. Pokiaľ ide o drogy, chcem e, povedať trošku podrobnejšie niečo o, prístupnosti, čistote e, drog, nelegálnych drog, ktoré predstavujú cezhraničnú hrozbu v EÚ. Druhá dôležitá výžva je rastúca úloha internetu a darknetu nie len z pohľadu distribúcia predaja drog, ale aj z pohľadu nových inovatívnych intervencií v oblasti prevencie, liečby e, drogovo závislých. A ako už bolo spomenuté, je tu rastúci problém s tými novými psychoaktívnymi látkami v Európe. A treba pripomenúť a informovať o tom, že pred rokom sme e, mali dve nové psychoaktívne látky, ktoré sme zaznamenali týždenne na trhu. Monitorujeme e, túto situáciu v rámci systému včasného varovania. Máme viac ako 120 látok. Je tu špecifická skupina veľmi toxických, nebezpečných látok, ktoré sú Eh, čoraz častejšie sa objavujú na európskom trhu. Tieto látky eh, patria do eh, triedy syntetických opiátov, fentanylov, ale aj do inej kategórie, a ktoré zaznamenávajú značný obsah, objem v jednotlivých krajinách. Ehm, dôležité zmeny nastali v oblasti politiky z konope. Ďalej je tu téma hepatitidy C, ktorá sa týka drogovo závislých a ehm, toto je veľká skupina, ktorá trpí nákazou týmto vírusom. a taktiež e, môžeme hovoriť o liečbe tejto choroby. Tu úzko spolu pracujeme s DG Sante a inými generálnymi riaditeľstvami a medzinárodnými organizáciami, aby sme spojili svoje sily a bojovali proti tejto chorobe. E, a ako som spomenul, toto je cieľová skupina, ktorá je predmetom záujmu v tejto oblasti. Keď poviem, že drogy sú čoraz prístupnejšie na európskom trhu, E, treba povedať k tomu aj odhady, ktoré sme zverejnili pred dvoma rokmi s Europolom. Vieme, že je to konzervatívny odhad, že máme minimálne 20 miliard eur, ktoré vzniknú v dôsledku nelegálneho obchodu s drogami a ktoré e, zase sa používajú na inú závažnú trestnú činnosť. Paradox, ktorému tu čelíme, je, že v dôsledku e, reakcie na drogový problém v Európe paradoxné je, že drogy sú napriek tomu veľmi prítomné v Európe. Ešte stále máme problémy v oblasti verejného zdravia, ktoré súvisia s e, užívaním drog. ale z určitého pohľadu drogy sú menej viditeľné. Keby sme porovnávali počet ľudí pred niekoľko desaťročiami úmrtia v dôsledku predávkovania, toto viedlo k deklarácii z Frankfurtu a v dôsledku toho tieto problémy sú oveľa menej viditeľné, ale to neznamená, viditeľné, to neznamená, že neexistujú. Máme tu teda odhad, ktorý svedčí o tom, že tie drogy tu sú a ešte stále sú potenciálnym problémom aj pre verejné zdravie. Keď si pozriete tieto údaje na zábery, vidíte, že sme zaznamenali náraz za posledné tri roky v úmrtí v dôsledku drog. E, vidíte na grafe zeleným, že to bolo zaznamenané v súvislosti s rôznymi vekovými kategóriami, čo potvrdzuje, že toto nie je izolovaný problém v súvislosti s určitou vekovou kategóriou. Uh, Ďalej tá reakcia na úmrtie z predávkovania e, sú napríklad liečma, substitučná liečba opiatov, Je tu dôležité taktiež znížiť e, lieky OST. A našťastie existujú protilátky, ktoré možno použiť a predísť e, e, predávkovaniu e, opiatmi. Je to napríklad naloxon, ktorý sa pravidelne používa, aplikuje v desiatich členských štátoch, vrátanie niektorých krajín, kde dochádza k odhalovaniu laboratórií, kde sa vyrábajú tieto opiaty syntetické. Potom máme 7 krajín v EÚ, 8, ak k tomu prirátame Švajčiarsko, ktoré e, majú miestnosti pre drogovo závislí. a vyhodnocujeme v rámci programov EÚ a vyhodnocujeme kritéria najlepšej liečby. Tu vidíme e, disponibilné možnosti reakcií, alebo také, čo sa vyvíjajú. Treba zdôrazniť, a toto prispieva k tomuto paradoxu, o ktorom som hovoril, že je to menej viditeľné, že doteraz vidíme 6300 tisíc ľudí, ktoré dostávajú náhražky e, opioidov. V porovnaní so začiatkom 90. rokov to bolo asi trošku menej než 25 tisíc ľudí, ktorí dostávali tieto OST, teda náhradné liečby. Tu je tiež porovnanie 20 až voči 630 tisíc. E, klesá počet ľudí infikovaných HIV, pokiaľ ide o e, pokiaľ ide o využitie injekcií najnižšia úroveň za posledných 10 rokov. Toto je hlavne spôsobené tými intervenciami a e, rozvojom testovania, disponibility pre e, užívateľov. Dnes je to naďalej výzva, je ďalší rozvoj testovania a liečby pre ľudí, pre ľudí ktorých požívajú už som hovoril o výskyte hepatitidy C. Vidíme, že tu v Európe je obrovská variabilita, pokiaľ ide o počtu, počet ľudí, ktorí e, e, sú pozitívni na hepatitidu C. E, od 16 do 84 Tu, ako i pre ďalších e, témach, to nie je možné riešiť paušálne. Potrebujeme určité dôkazy, aby sme vedeli e, tvárniť národné politiky. Už som to spomínal na úvod, keď som hovoril o hlavných bodoch. Najväčšie výzvy, ktoré tu máme, zvýšenie disponibility drog v Európy, hlavne kokain, kvantita i e, e, nečistota, teda čistota e, látky, tá epidolomika e, ukazuje, e, že v niektorých mestách je veľká zvyškovosť vo vodách, to isté extazy. Zaujímavé je uviezť, že extazy je disponibilnejšie v, v vyššej koncentrácii než pred 8 či 10 rokmi, pretože výrobcovia našli spôsob e, hľadania nových chemických prekurzorov E, tým pádom e, snahe vyhnúť sa e, orgánom, ktoré bojovali pôvody proti pôvodným prekursorom. Pred 15 rokmi MCDA spúšťalo prieskum, pretože sa našli vtedy pilulky zo 65 mg die na diskotéka v Belgicku. Dneska je to až 280 mg MDMA v takže riziko pre zdravie je oveľa vyššie. Ďalej potom, ak mám ukončiť prezentáciu, rád by som vyzdvihol jeden z tých e, veľkých víziev stredno- i dlhodobých, to je rozvoj globálnych politík e, u, u marihuany, e, zmeny v Amerike, ale v Európe sú rôzne, rôzne prístupy k používaniu kanabis veľmi rozliš, odlišné od Ameriky. Momentálne žiadna vláda nepodporuje legalizáciu a evolúcia nedávna ukazuje potrebu monitorovať a vyhodnocovať dopady na zdravie. V neposlednej miere téma, o ktorej budete dnes diskutovať, vývoj liečiv založených na marihuane. Ľudia hovoria o tzv. lekárskej marihuane pokiaľ ide o vedecké termíny, nebolo by správne hovoriť, by bolo by správnejšie hovoriť o liečivách založených na uh, marihuane. Tu je zase rozdiel medzi situáciou a politikami medzi EÚ a Spojenými štátmi. Toto v krátkosti som vám chcel e, oznámiť. Potenciálny rozvoj e, úmrtí spojených s užívaním drog, hlavne pokiaľ ide o amfetamíny. Je to veľmi vysokoriziková skupina, aby ste si to vedeli predstaviť. V roku 2016 v Európe bolo asi 8 tisíc osôb, ktoré zahynuli na predávkovanie v USA v roku 2016. To bolo 600, 66 eh, tisíc eh, ľudí a eh, najnovšie informácie od kolegov zo Spojených štátov z pred týždňa keď som sa stretol s Národným inštitútom, 170 umrtí e, e, denne, pokiaľ ide o umrtie spojené s užívaním opiátov. Takže sme v zlejšej situácii. Znamená to však, že tu nebudeme mať také problémy, aké má teraz USA. Údaje e, zo so systému včasného varovania nám ukazujú, že amfetamíny prichádzajú do Európy tiež 32 fentanyónov, ktoré kontrolujeme v Európe od roku 2007, asi 25 sa e, našlo e, na trhu za posledné dva roky. Rizika tu sú, výzvy sú tu a preto význam zhromažďovania e, a dôkazov a tvorby politík sa stá ešte dôležitejší než doteraz. Ďakujem. Ďakujeme za prezentáciu. Kto by chcel, kolegovia, vystúpiť? Pani Dali ako prvá. Ďakujem a ďakujeme za veľmi zaujímavú prezentáciu. Ja rada by som vám povedala o čosi k prvej priesvitke. Jedna z oblastí, o ktorých ste hovorili, to bol narastajúca úloha internetu a darknetu, Počas prezentácie ste spomenuli, že využívanie drog bol, je menej viditeľné, ale internet a darknet zohrávajú dôležitú úlohu v tejto oblasti. Vy o tom viete viac, do akej mie, miery tu zohráva úlohu, hlavne pokiaľ ide o mladých, študentov v rôznych krajinách, tiež v členských, našich členských krajinách. Uvedomujú si, že je to lacnejšie na internete, zakúpiť to môžu anonímne, na diálku, takže Darknet určite e, naďalej e, zohráva čoraz väčšiu úlohu v nelegálnom predaji drog a množstvo členských krajín sa to nerieši priamo, tak ako by sa malo. Vaše skúsenosti, bez hľadu na to, že ste o tom hovorili, e, Mohli by ste nám povedať e, viac informácií, aké sú trendy, ktoré vnímate, ktoré vás naplňajú najviac obavami a v tomto ohľade tiež, či ste spokojní so spôsobom, akým e, naše členské krajiny riešia internet a darknet a tiež, či nám môžete poskytnúť informácie o látkach, ktoré sa nakupujú online, ktoré nie nevyhnutne sú nevy, nie ilegálne, ale ktoré majú hrozivý dopad ako tie drogy, ktoré sú oficiálne, teda, ktoré sú nelegálne. Ďakujem. Môžete odpovedať, nech sa páči. Ďakujem pani Dali za vaše otázky a komentáre. Zo pár konkrétnych aspektov vám môžem povedať. Môžem vám tiež e, poslať. E, máme tu dôležité správy. E, jedna volá k Darknetu. Áno, internet zohráva veľmi dôležitú úlohu nielen pokiaľ ide o predaj a obchodovanie s drogami. Určite to zohráva úlohu, pokiaľ ide o nelegálne látky, ale tiež i tie, ktoré sú legálne, lebo sa ešte nezakázali. A v tomto ohľade e, e, diskutovali ste predtým o Číne. Rád by som tu v tejto súvislosti zdôraznil, že tie informácie, ktoré máme spoločne s Europolom, a potvrdí to i zo Spojených e, štátov, väčšina týchto látok pochádza z Číny časť z Indie, ale väčšiny e, týchto látok je z Číny e, pre e, orgány e, činné v trestnom konaní je dôležité a je to veľká výzva pre nich. 30 tisíc kontajnerov denne prejde Rotterdamu. Ak to chcete vážne riešiť, tento, túto výzvu je lepšie využívanie dobrých informácií, lebo technické látky samotné technické prostriedky vám neumožňa e, skenovať všetky tie kontajnery. A to je len jeden prístav, ktorý som spomenul. To je jedna z tých víziev. Ďalej, v tej správe, ktorú MCDD e, uverejnilo o internetovom e, trhovom drogovom trhu, vidíte, že analýza naša spolu s Europolom E, a ukazuje, že momentálne, a tento trh sa veľmi rýchlo mení, väčšina obchodovania s drogami cez internet je, e, súvisí hlavne s lokálnym obchodovaním. Malé e, množstva a obchodovanie, ktoré využíva internet, geolokalizáciu, sú tu apky, programy, E, organizácia predaja, ktorá je veľmi sofistikovaná, e, čoraz viac sa rozvíja na lokálnej úrovni a nie len nie vo všetkých e, európskych mestách, dokonca ani veľkých, dokonca to šťastie závisí, ako sa rozvíja využitie internetu v týchto mestách, takže to je ten druhý prvok. Členské krajiny určite v EÚ bojujú proti tomuto a Rád by som zdôraznil, že z, naši, z našej perspektívy, a to platí pre národnú úroveň, vytváranie osobitného centra pre boj proti kybernetickej kriminalite v Európe je veľmi dôležitým vývojom, pretože kybernetická kriminalita tu je len o drogy. Bolo dôležité vytvoriť silné európske kapacity. V poslednej správe tu vidíme, že tento, táto širšia kapacita je rozvoj pre e, orgány činné v stíhaní a toto je jeden z našich kľúčových záverov pre správu o Darknete, zverejnenú v novembri minulého roku, a ktorá prvýkrát prichádza s, komplexnou analýzou e, tých najdôležitejších darknetov ukazuje, že je potrebné v členských krajinách naďalej investovať i na národnej úrovni, nielen v oblasti verejného zdravia, ale v oblasti presadzovania. Musíme posilniť kapacity na ochranu. Sem patrí i obchodovanie s drogami. Pošlem vám viac informácií čoskoro z Lisabonu Myslím si, že treba uviesť určité elementy. Internet určite je potenciálnym nástrojom pre všetko. To znamená, že môže nám e, priniesť e, e zlé či dobré veci, môže sa e, zamerať na mladých s prevenčnými programami. Zaujímavý program je v Nemecku, využíva internet na e, liečbu ľudí, ktorí sa v podstate ne, nepoužvažujú za užívateľov drog, tak ako by sme by ich asi označili my, tí, ktorí e, berú heroín. Internet dáva tu možnosť a sú tu projekty na európskej úrovni, ktoré študujú a snažia sa identifikovať najlepšie skúsenosti a to vedie k poslednému bodu – k tejto otázke a to je, sa týka všetkých otázok. Hlavná výzva pre nás v Európe v týchto oblastiach i v USA je implementácia. Máme veľa vedomostí o najlepších skúsenostiach. Všetko to nepoznáme, iste. Je tu mnoho otázníkov, áno, ale na základe e, disponibilných dôkazov by malo byť možné podľa mňa pripraviť lepšie stratégie a vstupy a to je jedno zo zameraní e, práce a priorit e, práce našej agentúry spolu s ACDC, aby sme e, spolu s generálnym riaditeľstvom Sante na tom pracovali. Pán Flanagan. Ďakujem, zaujímali ma, zaujímali ma vaše slova, ale vzhľadom na názov vašej organizácie Eh, alkohol a jeho zneužívanie, najznámejšia droga na planete, vás tiež zamestnáva. 24 miliard, miliardový trh e, nelegálnych drog. Ja mám čísla, že 400 miliardový trh e, s alkoholom. Je to látka spojená s rakovinou, vraždami, e, násilňovaním, násilím E, rozkladom rodín. Pýtam sa, prečo to nie je na vašom grafe? E, Zavíži to od legálneho statusu, že niečo považujeme automaticky za škodlivé. Ako hovoríte o alkohole? Čo tu robíte? E, ak si mladí naladia toto vyslovenie, tak sa prvú vec pýtajú, prečo alkohol nie je na tejto prezentácii. A Takisto by ma e, e, zaujímal váš názor na e, úspech stiahnutia prohibície v Spojených štátov, pokiaľ ide o kanabis, marihuanu v oblasti zdaňovania. To všetko smerom ide do vzdelávacích programov osvety na školách, pokiaľ ide o kvalitu produktov, vedia, čo užívajú E, nezávisí to e, od pouličného predaja. Ľudia sa môžu spolahnúť, že je redukované riziko, e, takisto prípady šoferovania pod vplyvom alkoholu, to prepojenie medzi kanabisom a ďalšími drogami, momentálne sa to, predajú tí istí ľudia. Toto sa zrušilo to sú veľké úspechy podľa mňa. A pokiaľ ide lepšie informácie, kladiem si otázku, aký typ informácií potrebujeme na to, aby sme to zastavili. Alebo sú odpovedou e, informácie. Ja sám som e, robil kampane a ja som bojoval za legalizáciu e, marihuany, bol som vo vezení dvakrát, protestoval som proti zákonu vy hovoríte o lepších informáciách. Ja, e, prehľadávali ma nahého, e, vyberali mi z tela e, na ušnice. Prvá vec, ktorá sa, ktorú som absolvoval, bola, bol joint s kolegom v cele. Čo budete riešiť? Čipy v ľuďoch? Ako e, informáciami chcete o, očakávať víťazstvo? E, možno by ste e, Eh, mohli uznať, že eh, treba to vzdať a môžeme začať iba búšiť hlavou o stenu, pretože tá stena sa nezrúti. Ďakujeme, pán Flanagan, nech sa páči. Ďakujem, pán Flanagan, množstvo otázok, ja ich eh, budem zodpovedať v poradí, akom ste ich predložili. Nemýlite sa, alkohol je, je veľmi dôležitá droga, Prečo ju nespomíname v grafoch a v správach MCDD? Už v niektorých správach alkohol je zapracovaný, keď hovoríme o e, zneužívanie drog ilegálnych spolu s alkoholom. Je to veľmi e, časté, keď hovoríme o používaní marihuany, ale nielen v tomto prípade. Prečo nehovoríme viac o alkohole? Už tak to je preto, pretože sme nedali, dostali na to mandát. To neznamená, že sme e, bez záujmu o túto tému, ale ako viete, my sa máme držať e, toho, čo je naša zodpovednosť za naše kompetencie. Ale nemýlite sa, je to veľmi dôležitá téma e, z našeho pohľadu. Tento rok Komisia pripravuje externú evaluáciu MCDDA. Po šiestich rokoch budú tu počas tejto evaluácie a po zverejnení záverov a odporúčaní tu bude zo strany komisie analýza a posúdenie toho, či mandát e, agentúry by sa mal modifikovať? A rád by som vás vyzval, aby ste vyjadrili svoj názor. Kolega, kolegyňa z komisie, ktorá bude hovoriť po mne, teda jej môžete zaslať akékoľvek e, dotazy a členovia tohto výboru budú vyzvaní odpovedať na dotazník, takže prosím urobte, tak bude to pre nás podpora. Takže e, chceme, e, teda nechceme pracovať len na alkohol a investovať do toho e, veľa. To, čo ste vraveli, je dôležité. Všetky kom, výbory sa pozerajú na e, rozpočet, aj my v MCDDA. E, pozreli sme si špecifický prieskum na školách. ESPA to je súčasť e, našich aktivít. Členské štáty podporované z tohto programu boli zohľadnené a tam je pokrytý prieskum brania drog medzi 15-16 ročnými. Môžem vám zaslať túto ostatnú správu ESPADu publikovanú pred rokom. Takže vidíte, že máme už veľa dôkazov a otázka, problém je, ako to využiť. Druhý bod vašich pripomienok a síce dopady legalizácie konope na rekreačné účely v niektorých štátoch v USA a Nož ja som tam bol na misii, pred týždňom som sa vrátil e, Strávil som dní vo Washingtone s kolegmi a navštívili sme aj rôzne stretnutia v Denveri, v Koloráde. A čo vám k tomu môžem povedať? Ešte stále je uh, uh, len málo údajov o tom, ktoré by nám umožnili posúdiť, či to je úspech a aký dopad e, to e, má. Keď e, sa pozrieme na verejné politiky, tie dopady sa nedajú merať v intenciách biele, čierne. Čo si myslím, že je zaujímavé, Žiaľ nie, e, je tam žiadny benchmark k dispozícii, žiadna porovnateľná hodnota, pretože e, nemáme e, pripravené teda štatistické údaje porovnateľné údaje, takže porovnávanie je veľmi komplikované je to riziko. Čo je zaujímavé, v niektorých vekových skupinách sa používanie drog zvyšilo, napríklad v štáte Colorado. Veková skupina, kde sa konzumovanie drog nezvýšilo, ale znížilo vďaka novej legislatíve. To sú uh, užívateľia pod 18. Ale keď hovoríte s kompetentnými osobami v zdravotníctve, tak vám povedia, že k narastu došlo v minulosti, keď sa hovorilo tejto o, o zmene, o povolení, povolení na lekárske e, účely. Mnoho ľudí malo možnosť nechať predpísať konope na lekárske e, účely a počty sa e, znižili. Čiže keď zaznamenávame zmenu, zaniženie u mladistvých, tak je to na konto využívania na lekárske účely. Skutočnosť, že nedošlo v tejto vekovej skupine k nárastu, nemôžeme e, z neho vyvodzovať žiadne dlhodobé závery. E, posledný bod Nechcem, aby ste um, aby sme tu strávili na toto problematiku viac času, nech bolo naplánované, ale samozrejme veľmi rád prídem sem uh, opäť. Ale čo je dôležité, um, pripravujeme novú publikáciu na tento rok o konope na lekárske účely. My MCDDA posky eh, poskytneme všetkým e, orgánom rozhodujúcim na európskej úrovni e, podklady pre rozhodovanie. Zatiaľ e, veľa vecí chýba, keď čítate niečo o, konope na lekárske účely. Keď chceme, aby rozhodovali subjekty prijali nejaké uznesenia. Musia to byť pod podložené vedecké rozhodnutia vedecké poznatky sú potrebné na rozhodnutie, ale neexistuje žiadna informácia, ktorá by vám povedala urobte tak alebo tak neurobte. A pre mňa osobne je hm, desivé, že ani v USA presne nevedia, čo sa deje Vznikajú nové rizikové typy správania sa kvôli novým produktom, ako sú čo? Bank or that is used for vaping. This is a new use that was not expected. Toto sú nové spôsoby uh, užívania, ktoré legislatíva nepredpokladala, môžu spôsobovať rizika. Američania sú veľmi pragmatickí a myslím si, že budú riešiť tieto problémy preventívne, ale zatiaľ uh, sú to nové rizika a nebolo možné ich eh, predpokladať, ale je potrebné ich eh, riešiť. A je to rovnaké ako s eh, mm, druhmi konope určenými na priame požívanie. Každopádne poskytneme vám túto správu. SPAD. Ďakujem pekne, pani Kadenbach. Ďakujem pekne, veľmi Dobre, že ste medzi nás dnes, dnes prišli a mne je ľúto, že sme nemali možnosť s vami sa predtým už porozprávať, lebo už dnes som sa toho veľa dozvedela. Sústredím sa na STK a hepatitídu. Bola prijatá, bolo prijaté uznesenie v 2017, kde Európsky parlament zadôraznil kompetenciu aplikovanosť pre e, e, Európsku e, komisiu identifikovať hepatitídu vzhľadom na nepostačujúce údaje o tejto chorobe. E MCDDA a VHO Európa už spolupracujú, aby vypracovali set indikátorov, e, ktoré e, budú implikované v rámci SDG o hepatitíde a až do roku 2030. Pokiaľ ide o údaje o virálnej hepatitíde z členských štátov, chcem sa opýtať, do akej miery e a očakáva, že tieto zlepšia kvalitu tu dát v oblasti virálnej hepatitidy, aby to bolo na rovnakej úrovni ako údaje o HIV. E, Tuberkulóza, ako pravdepodobné je, že to využijú členské štáty tieto údaje, aby monitorovali epidemiológiu hepatitídy. Viem, že nemáte kryštálovú kulu, ale chcem sa opýtať, aký je váš osobný názor na tieto nové indikátory. Ďakujem pani Kadenbach. Toto je veľmi dôležitá problematika, ktorú spomínate. Je to špecifické pre mňa, lebo som pracoval s ľuďmi s hepatitídou, s požívateľmi drog. Je to veľmi e, dôležitý problém, viem. Keď hovorím s kolegami z niektorých členských štátov, niekedy je to trochu prekvapivé vidieť, že v niektorých zdravotných strediskách majú rovnaké problémy ako pred 50 rokmi. Môžete si prejsť, aké sú faktory, čo sa deje. Mm, hm, to robíme aj my a pýtame sa členských štátov v nasledujúcich dvoch rokoch, aby tak urobili, aby to podporilo akcie komisie a aj e, MCDDA, aby sme prispeli k cieľom milénia. Čo k týmto cieľom? To je veľmi dôležitá problematika. Dnes aj vzhľadom na veľkú ekonomickú krízu zo 2008 a ekonomické dopady na verejné rozpočty, najmä e, rozpočty v členských štátoch EU. Myslím, teda nie som si istý, že by e, akákoľvek agentúra mohla teraz prísť a povedať, potrebujeme viac financií, preto aby sme vyzbierali viac indikátorov. Taká je realita a musíme byť férovi. Nejde tu o kritizovanie členských štátov či niekoho iného. Len e, sú tu veľké výzvy, pokiaľ ide o rozpočty v mnohých krajinách. Jeden, e, jedným z cieľov riešiť to je snaha e, zabezpečiť, aby sa nediali aktivity duplicitne medzi jednotlivými agentúrami a medzinárodnými organizáciami. A to je dôležitý vývoj, tu táto Eh, lepšia spolupráca eh, medzi jednotlivými organizáciami, tiež eh, generálnym riaditeľstvom pre zdravie. E MCDD a nie je tak tesne prepojená s DG Sante, ale odkedy som bol menovaný za riaditeľa, jedným z mojich prvých krokov bolo zlepšiť spoluprácu s DG Santa, samozrejme aj so vašim výborom, takže som šťastný, že tu mám túto príležitosť neviem, eh, ako, eh, teda aké sú tie predpovede, prognozy, ale eh, keď budeme mať tento pilotný projekt, s ktorým začíname, uvidíme, ako je možné lepšie ovplyvniť implementáciu osvedčenej praxe pri testovaní a pri liečení. To je projekt, ktorým som sa zaoberal minulý týždeň, predtým, než som sa prišiel. K koncu roka budeme mať prvé výsledky a cieľom je, aby sme mali k roku 2020 už nejaké výsledky eh, podstatné. Takže eh, toto je príspevok, ktorý môžeme eh, hovoriť, aby sme nehovorili celé roky len o osvedčenej praxi, ale aby sme eh, prijali aj signifikantné iniciatívy, aby sme to podporili. A potom ešte ďalšie veci, s ktorými prichádzame teraz a eh, ktoré teda do budúceho októbera by sme mali mať výsledky, teda Mm, nemáme 2 milióny, či koľko eur by sme urobili e, komparatívnu štúdiu, ale e, chceme e, uskutočniť štúdiu v rámci spolupráce s našimi partnerskými inštitúciami, aby sme videli, aký môže byť vývoj v nadchádzajúcich 10-15 rokoch v oblastiach týkajúcich sa drogovej problematiky, napríklad možný vývoj nových psychoaktívnych látok látok, fentanylov, umrtí na predávkovanie drogami. Ďalším predmetom bude eh, náš dopad v srednodobom pohľade na epidémiu hepatitídy a nesmeme zabudnúť ani na HIV, čo mi spôsobuje trochu obavy. Eh, máme eh, teda drogové prekurzory a generácie, ktoré, e, ktorá vy, e, vynuli v 80. rokoch, keď ešte tu nič e, nebolo, nejaké postupy, tak odchádzajú do dôchodku a my musíme zabezpečiť ďalšiu delega, de, de, generáciu, ktorá bude pokračovať v tejto práci, ale bude sa potýkať s novými inými výzvami. Čiže musíme zabezpečiť, aby sme odovzdali štafetu a aby sme podnetili ľudí, aby eh, si uvedomili, že hepatitida C, B, HIV to nie je niečo, čo sa týka minulosti, lebo vtedy boli nejaké infekcie a problémy a dnes už nie je nič. Aj dnes eh, tie problémy sú, len sú trošku eh, skerité. Takže toto sú veci, ktoré sme zakomponovali do našej stratégie 2020 a všetky inštitúcie, a teda tá inštitúcia, ktorej mám tú čest e, byť riaditeľom, sa tým bude zaoberať mm, poprvýkrát e a e, bude pracovať na týchto dvoch, troch priorit autách a infekčné choroby e, sú jednou z tých e, priorít a prvý deadline zo strednodobého pohľadu je polovica roku 2020. Ďakujem pekne za veľmi zaujímavé informácie. Určite aj kolegovia to považovali za veľmi zaujímavé. Takže mali by sme zvážiť spoluprácu s vašou organizáciou. Áno, uvedomujeme si, že je tu potreba ďalších údajov a vidíme, eh, ako fundov, aký fundovaní ste v tejto oblasti s komisiou a, a s vami budeme spolupracovať, pokiaľ ide o otázky používania konope na lekárske účely. To je nový eh, bod, ktorým sa zaoberáme v rámci našej agendy. Uh, um, Vidím, že pani e, Konečná, autorka námietky tu nie je, ale pani Torres bude hovoriť v jej mene. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Rada by som sa venovala aktuálnej otázke, veľmi serióznej a dôležitej otázke, ako vyplýva z ostatného eh, bodu programu. Občania majú eh, veľký náskok pred legislatívou. Mm, legalizácia používania konope na lekárske účely. Nemusím asi vysvetľovať výhody tejto eh, rastliny. Eh, utišuje bolesti, využíva sa aj pri eh, Alzheimeri, artrit, diabetíde, rakovine, Parkinsonovi, e, príšedom, zákale a ďalších choroba. V 2017 e, VHO e, uznalo konope v rámci paliatívnej medicíny pri liečbe aut autizmu a tak ďalej. Takže nemali by sme konope považovať za drogu, pre, ale skôr za liek. Má viac výhod než nevýhod. Po mm, dlhých mesiacoch e, skúmania e, mm, bola správa e, schválená 11 účinných látok v marihuane rieši mnoho zdravotných problémov a nespôsobuje závislosť. Legalizácia legalizácia konope je veľmi dôležitá aj pre pacientov, ktorí si konope zatiaľ musia zadovažovať sami, ale ktorí dlhodobo by radi eh, takto konope používali bez byrokratických mm, obmedzení. Už dlhé roky sa konope e, používa v rámci terapie, ale e, mentalita zakazovania používania konope stigmatizovala používanie e, konope a terapeutické použitie naň sa takmer zabudla. Pacienti, ktorí tieto poznatky využívajú, sú zatiaľ vyčlení vyčleňovaní zo spoločnosti. je tu len o e, použitie na lekárske účely. Ide tu aj o prístup v rámci zamedzeniu kriminality. Ide o používanie, ktoré by mohlo byť pre človeka účelné. Konope sa už celé staročia pestuje, rovnako ako zelenina či bavlna. Kanada dokonca uh, uvoľnila eh, používanie konop pre rekreačné účely. V USA bolo eh, veľmi veľa pracovných miest vytvorených legalizáciou a v Španielsku sa ešte stále eh, veľké peňažné tresty ukladajú za využívanie konope. Mali by byť podporované projekty, môžu to byť aj lokálne ekoprojekty Uruguay, Izrael tiež majú určité prvé e, lekárske skúsenosti a aj my by sme e, chceli byť priekopníkom pri úprave pre terapeutické účely v EÚ. Rakúsko, Nemecko, Macedónsko už prvý krok urobili a Grécko teraz tiež začalo s procesom legalizácie keď teraz nič nepodnikneme, urobí tak trh svojím spôsobom. Veľké e, banky, a ďalšie už, vy e, už investovali mnoho financí do e, produkcie konope na celom svete. Je to priestor pre lekársky výskum tisícom chorých by sme mohli pomôcť a mohli by sme nadviazať na životné skúsenosti našich predkov keď chceme zabezpečiť túto výrobu na trvalo udržateľnom základe, toto by bol dobrý krok, najmä na juhu Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne za a, túto diskusiu. Máme tu pani Pola Macarini z DG Home e, z útvaru boja proti organizovanej kriminalite. A ja jej dávam slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, že ste pozvali aj komisiu, aby sme mohli diskutovať o použití e, lekárskej marihuany Predtým by som rada povedala niečo o tom, v akej oblasti pôsobíme. Členské štáty e, majú určité právomoci, pokiaľ ide o verejné zdravie a poškodzovanie zdravia drogami. My e, ich podporujeme e, v ich rozhodnutiach na politickej úrovni. Marihuana sa posudzuje rovnako ako ostatné drogy. Pracujeme na preventívnej oblasti znižovania dopadu, existujú rôzne programy. A ďalšia oblasť, kde pôsobíme, od vstupu do účinnosti druhého akčného plánu pre drogy, ktorý pokrýva obdobia 2017 až 2020, ktorý nás privestie do konca až tej stratégie EÚ pre drogy. V rámci toho monitorujeme dianie e, v oblasti úpravy politiky pre marihuanu v EÚ a aj v tretich krajinách, aby sme mali celkový prehľad o tom, aké aktivity prebiehajú. Aj riaditeľ EMCDDA uviedol, že v súčasnosti monitorujeme, vydali sme jednu publikáciu minulý rok o legislatíve e, pre marihuanu v EÚ. Za chvíľu tu bude ďalšia právna norma, takže pracujeme o rôznych, e, zhromažďovaní rôznych informácií, ktoré sú potrebné pre vypracovanie politík. Ja som chcela hovoriť o marihuane ako droge, pretože my pracujeme na tejto protidrogovej stratégie a akčnom pláne. Ale lekárska marihuana trošku e, prekračuje rámec tejto oblasti, pretože vo chvíli, kedy sa začína používať marihuana kvôli terapeutickým účinkom, stáva sa liečivom. A myslím, že nie je celkom správne v tomto ohľade hovoriť o lekárskej marihuane alebo kanabise, pretože ide o CBD látku, e, ktorá má iný účinok, e, liečebný účinok a e, nemá mm, navykový charakter. Ešte stále prebiehajú diskusie na túto tému. E, vidíte v tlači rôzne články, kde sa hovorí, že lekárska marihuana sa používa v USA, v Kanade, Austrálii, v niektorých e, členských štátoch, dokonca vrátane Talianska v mojej krajine. Možno použiť marihuanu pre terapeutické účely, najmä ak je Eh, preukázané, že neexistuje iná liečba, ktorá by zmiernila nejakú chronickú bolesť alebo iný stav, napríklad epilepsiu v súvislosti s rakovinou. Komisia pracuje eh, pôsobí v oblasti zhromažďovania dôležitých informácií. Môžeme stále diskutovať o tom, či máme dosť informácií alebo nie. Ale podľa našho vedomia Existujú už renomované správy, ktoré stále uvádzajú, že sme už včera mali začať používať lekárskú marihuanu a rovnaké množstvo článkov, ktoré budú tvrdiť, že dôkazy, ktoré máme na toto tvrdenie, nie sú dostačujúce. Takže máme dilemu e, a to je dôvod, prečo analýzujeme, monitorujeme situáciu, tak ako to už robíme roky a zrejme budeme v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dám slovo kolegom. Pani Ajuso. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mhm. Nebudem e, protirečiť e, v tejto téme, pretože ani neviem, Ehm, nie som v tej pozícii, aby som o tom diskutovala. Chcem ale povedať, že mám priateľa, e, poslanca, ktorý trpí bolestiami a vysvetloval mi dôvody použitia lekárskej marihuany na tieto účely kvôli e, vlastnostiam, liečebným vlastnostiam marihuanu, čo sme si práve teraz mohli tiež vypočuť. Komisia taktiež uviedla, že existuje množstvo stvrav, ktoré sú za použitie e, lekárskej marihuany a ktoré sú proti. Ale chronické bolesti sú e, závažná vec a často sa to zanedbáva z e, medicínskeho hľadiska. Ľuďom sa predpisujú utešujúce lieky, sedatíva. Ja som chcela požiadať o preskúmanie, prešetrenie e, a, vyčlenenie prostriedkov na preskúmanie tieto otázky, teda marihuany a jej využitia na lekárske terapeutické účely. Ja som chcela najmä e, požiadať o sprístupnenie finančných prostriedkov na to. Počuli sme, že e, existujú rôzne štúdie, ktoré sú za aj proti. Neviem, či ide o renovované štúdie, či ide o nejaké posúdenie vyhodnotenie zo strany ľudí, ktorí brali eh, marihuany a tvrdili, že sa cítia lepšie, ale môže to mať aj vedľajšie účinky. Takže treba urobiť komplexnú analýzu, aby sme sa dostali k jadru veci a povedali, že či naozaj marihuana môže byť použitá na terapeutické účely, v akom množstve a akým spôsobom, aby sme uh, zabránili tomu, čo prebieha dnes, že ľudia sa sami liečia takto bez toho, aby boli pod e, lekárskym dohľadom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Macaríny za túto diskusiu, pretože to, o čom tu dnes hovoríme, je použitie marihuany na terapeutické účely. A ja to zdôrazňujem, pretože východiskom je, že nemôžeme si míliť diskusiu e, z marihuan, o marihuane na lekárske účely a na rekreačné účely. Toto opäť vyzdvihujem, pretože e, toto sa často mieša. Keď si zoberieme e, legislatívny aspekt, vidíme, že sú tu odlišné aspekty Terapeutické použitie e, sa musí zameriavať na výrobu, pestovanie tohto produktu, aby zaručovali kvalitný medikament. Ide teda o e, vysledovateľnosť, ide o bezpečnosť. Keď toto zaručíme, ďalším krokom je uistiť sa, že pacienti budú mať k tomu rovnaký prístup. Pretože aký zmysel má regulácia, ak len niektorí budú mať prístup k takémuto liečivu. Výskum, ako sme počuli, je jadrom veci. Treba zaručiť, že rôzne štúdie prebehnú eh, na eh, jednotlivé aspekty marihuany. Má viac ako 113 kanadiov a nemá psychoaktívne účinky. Spomínali sme CBD, ktorý je vysoko účinný, pokiaľ ide o liečbu e, chorôb e, ako skleróza multiplex a tak ďalej. A napriek tomu, že prebieha výskum o využití e, medicínskeho lekárskeho lekárskej marihuany, ešte stále si myslím, že potrebujem viac informácií Takže vítam snahu v jednotlivých krajinách. Boli tu spomenuté niektoré členské štáty, spomenul sa USA, Izrael a výskumná schéma v Dánsku a taktiež vývoj na Malte. A dúfam, že tento trend, tento vývoj napomôže lepšie preskúmať túto oblasť. Verím, že sieť na výmernú informácií o tomto výskume by bol, mohla byť vytvorená medzi členskými štátmi, aby sme vedeli, čo funguje, čo možno urobiť. A chcem ešte taktiež eh, predložiť niekoľko otázok nasmerovaných na komisiu. Ako komisia sa uistuje, aby sme mali kvalitnejšie informácie o tejto otázke či komisia je ochotná poskytnúť finančné prostriedky, aby podporila takýto výskum. A ešte by som chcela vedieť, či Európska komisia e, e, bude usmerňovať Európsku agentúru pre liečivá v súvislosti s lekárskym využitím marihuany a či Európska komisia bude pracovať na nariadení a rovnoprávnom prístupe k liečivám na báze marihuany v EÚ. A možno ešte posledná otázka na EMCDDA. Často Mm, sleduje, monitoruje aj právne predpisy o marihuane, ktoré sú zverejňované, ale chcem vedieť, či mapovanie e, lekárskeho využitia marihuany a štúdie v tejto oblasti sú tiež predmetom mapovania. Ďakujem. Ďakujem pán, pekne, pán Flanagan. Ako posledná rečnička uviedla, je veľmi dôležité rozlišovať medzi lekárskou marihuanou a rekreačnou marihuanou. Komisia e, tu trošku zlyhala. E, veľa vecí, ktoré ste povedali, nesúviselo s lekárskym využitím marihuany. E, súviselo sa so všeličím iným. E, mnoho krajín sme tu mali uvedených. Máme tu Írsku republiku napríklad, ktorá minulý rok udelila licenciu, povolenie na použitie marihuany na lekárske účely. Eh, viem o pacientke, je to moja priateľka, Viera Tuny, v súvislosti s CBED a kanaboidným liečivám. A toto je relevantné v tejto súvislosti. Ona trpela turetovým syndromom. Jej liečba stála veľmi veľa peňazí, nespomenajúc eh, eh, ten aspekt, ktorý to mm, spôsobovalo rodine. Ehm, pokiaľ ide o Turetov syndrom, bol potrebný TH, tá, tá látka THC, ku ktorej je ťažké sa dostať bez povolenia. Konkrétna osoba musela cestovať často do Holandska, zaplatiť obrovské peniaze, aby získala takéto liečivo. A toto treba zmeniť, pretože odkedy táto osoba začala brať tieto liečiva, e, nemá žiadne záchvaty, takže treba to samozrejme preskúmať ale vieme na základe rôznych prípadov, že životy ľudí to zmenilo. Takže treba konať a najlepší spôsob, ako vstúpiť vpred, je diferencovať, robiť rozdiel medzi rekreačnou marihuanou a lekárskou marihuanou. Treba konať, pretože už teraz máme problémy a takéto choré osoby tiež pretože napríklad v Írsku by bolo nelegálne, aby formálne doviezli toto liečivo do z Holandska. E, dokonca táto rodina musela cestovať do Českej republiky, pretože tam nevzniká tento legislatívny problém dovozu. Takže aká konzistentnosť existuje v rámci EÚ? E, a napriek tomu, že to pacientke pomohlo, Prechod na iný liek nemusí mať rovnaké účinky. Mňa kontaktuje množstvo ľudí, ktorí trpia. Napríklad jeden muž e, musel nosiť plienky kvôli svojmu zdravotnému stavu, okrem e, prípadov, kedy bral e, lekárskú marihuanu. Takže má to svoje účinky, musíme konať, máme rôzne štúdie, ktoré tu robíme, ale ak to ľuďom pomáha, mali by sme Eh, zabezpečiť ľahší prístup pacientov k tomuto liečivu. Well, Ďakujem pekne. Vrátim slovo komisii. Takže dám ako prvému slovo pánovi Gustilovi a potom komisii. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať všetkým, ktorí ste vstúpili do tejto diskusie. Väčšina vecí, ktoré ste tu uviedli, sú veľmi dôležité, sú hodnotným prínosom do diskusie. V prvom rade chcem povedať, že MCDDA robí revíziu terapeutických účinkov marihuany na základe teda existujúcich dôkazov a informácií. A pred e, koncom tohto roka by sme mali uverejniť o tom správu. Cieľom je zozbierať čo najviac správ, štúdií a získať podporu medzinárodného panelu expertov, aby sme pochopili, rozumeli tomu, aké sú vlastnosti marihuany, na ktoré by sme mali dávať pozor. Tiež chcem ešte zdôrazniť, že správu Akadémie vied USA o terapeutických účinkoch e, marihuany alebo liekov, liečiv na báze marihuany. Tu bolo uvedené niečo, čo chcem zdôrazniť. Ak vychádzame z vedomostí, ktoré máme nielen v EÚ, ale aj inde na svete v súvislosti s liečebnými účinkami, e, E, ocitneme sa v rovnakej situácii, ako sme boli s neurotransmitermi pred 25 rokmi, e, kedy sa začali učiť používať niektoré antidepresíva. Takže ak nebudeme investovať do výskumu, nie je iný spôsob, ako budeme lepšie informovaní o efektívnych e, e, medicínskych účinkoch e, extraktov marihuany a nebezpečiach. Pani Dali správne povedala, že obsahuje viac ako 100 látok marihuana. A práve preto my v našom centre neradi používame tento termín lekárska marihuana, pretože nehovoríme o lekárskom opiate, hovoríme o, o liečbe um, napríklad rakoviny. Ehm, keďže nepoznáme ešte skutočné vlastnosti niektorých výťažkov a nemáme dostatočné vede- to vedecky podložené, ako vravím, sa nachádzame v rovnakej situácii ako pred 20-25 rokmi. A sú tu aj morálne, etické e, prekážky použitia morfínu napríklad na liečbu rakoviny u detí. Dôkazy e, poukazujú na to, že to neviedlo k návykovosti. Takže potrebujeme ešte viac dôkazov a aby som pozitívnejšie ešte to zakončil túto e, pripomienku, je zaujímavé, bolo by zaujímavé, keby tento výbor mohol e, dať prioritu budúcim výskumným programom aj v súvislosti s diskusiou o novom e, viacročnom finančnom rámci, pretože je jasné, že nemáme dostatok výskumu, potrebujeme veľký výskumný projekt, rovnako ako to bolo v USA, ale tiež sa musíme uistiť, aby sme e, sa nepozerali na marihuanu ako niečo, čo je účinnejšie ako morfín, pretože sú tu ľudia, ktorí e, chronicky používajú opiaty a má to nejaké negatívne účinky na zdravie a možno v niektorých prípadoch by to bolo možné nahradiť marihuanou, hoci Možno, a možno by to malo aj rovnaké účinky ako morfín. Nejde len o samotnú marihuanu, ide aj o iné látky, ktoré majú terapeutické účinky. Máme štúdiu v USA o použití MDMA, ide o extázu e, na posttraumatické e, poruchy, liežbu posttraumatických poruch a ak budeme investovať do tohto výskumu možno o 10-15 rokov, nemusíme počúvať takéto tragédie, ktoré sme si vypočuli dnes. Ďakujeme, pani Macelini. Ďakujem. Najprv k otázkam pani Dali. Nikto netvrdí, že by e, v tomto ohľade ten výskum nebol rozhodujúci. Určite e, e, výskum a priradenie zdrojov je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o to, ktoré fondy použiť, ale ak bude tento bod na programe na inom výbore, budem pripravená zodpovedať potom konkrétnejšie na možnosti e, financovania výskumu e, na tento účel. To isté sa týka usmernení pre, pre EME e. a ak by sa v určitej chvíli rozhodnutie prijalo, že treba prijať viac výskumu a že treba pracovať spoločne k tejto téme, tak si myslím, že E, usmernenia by mohli byť jedným z výsledkov našej práce. V každom prípade sa vrátim k tomu, o čom som hovorila. Sú tu viacele správy, ktoré tvrdia e, jednu vec a potom e, opak. Sú to správy z Medzinárodnej zdravotníckej organizácie, kde sa roky hovorí o využití lekárskeho konope Komisia, hoci si uvedomuje všetky tie problémy, ktoré by sa dali rieči, riečiť pomocou lekárskej marihuany, ak pôjď chceme dobrú kvalitu a bezpečnosť lekárskych e, e, výrobkov, potrebujeme viac skúmať, aby si naozaj istý na 100%, že tieto výrobky majú len prínosy a nie vedlejšie účinky. To je, myslím si, všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem vám všetci kolegovia za účasť v tejto rozprave. Zaujímavá téma nášho programu. Ďakujeme i komisii. za účasť na dnešnej diskusii. Teraz ďalšia téma a ňou je sú ďalšie námietky, a to dve, týkajúce sa geneticky modifikovaných látok. Máte to v zložkách, takže ale poviem vám presne tie čísla. tejto kukurice. The objections have several co-rapporteurs námietka viacerých spoluautorov. Máme ich viacero. Začnem, že im dám slovo a potom i ďalším poslancom, ktorí by radi diskutovali k tejto téme. Uh, Madame Heubich. Namiesto pani, tak v mene pána Stajesa, kolegyňa, nech sa páči. Herzlichen Dank. Eh, mein Name ist Maria Heubuch. Ich bin die... Som Maria Heubuch, som kolegyňa pána Stajesa a pracujem e, vo výboroch Agri a DV. Pán Stajes ma poprosil, aby som ho tu zastúpila. Musí e, predstavovať vo výbore pre kontrol rozpočtu viaceré e, správy o absolutóriu. Dnes hovoríme o dvoch námietkách, pokiaľ ide o spustenie dvoch modifikovaných organizmov Bart a ďalších 5 e, frakcií žiada. Ide o geneticky pozmenené e, odrody e, kukurice, kde ide o MAC, alebo teda ide o značku MON 8742 krížená z MON 89034 a NK 603 a ide o opätovné spustenie ďalšej látky, ak by sa spustili, tak začiatkom e, v tejto súvislosti 22 e, námietok sa spája, e, pokiaľ ide o pestovanie v EÚ a 18 pri zavádzaní potravín a krmív. Odhliadnúc od týchto dvoch, ktoré diskutujeme, všetkým ostatným v pléne boli prijaté skutočnosť, že komisia naďalej e, geneticky modifikované látky schvaluje bez toho, že by rešpektovala stanovisko parlamentu, to je úražka občanov Európy. Uznesenia naznačujú naše bežné e, obavy, medzi iným toleranciu voci škodlivým herbicídom, v tomto prípade glyfosát a glyfosinát, a nedostatočné preverovanie zvyškových hodnôt herbicídov. To sa týka otázok bezpečnosti spotrebiteľov. Nedostatok vyhodnotenia rizik, to e, zdôraznili i kritické hlasy príslušných orgánov členských krajín, pokiaľ ide o posudzovanie rizik zo strany EFSI. Nedostatočné rešpektovanie princípu prevencie, a nedemokratický proces rozhodovania. Pokiaľ ide o, krížence 87427 a 89034 a NK603. Experimentálne údaje pri tieto podkombinácie pre MON 87427 krížený z MON 89034 a MON 87427 e, v krížení NK603 neboli no, Monsantom predložené. Pričom FC vychádza z toho, že sú bezpečné. Akékoľvek posúdenie rizik bez posúdenia všetkých podkombinácií nemôžno byť považovať za primerané a postačujúce. Pokiaľ ide o e, kukuricu, e, geneticky e, modifikovanú, tá bola tolerantná voči glyfosina na základe toxicity reprodukcie od júla 2018 sa nedá využiť pre užitkové rastliny v EÚ. Tým pádom vyvstáva otázka, ako je možné, že herbicíd, ktorý je príliš toxický, na to, aby sa použil v EÚ, e, kde zvyšky možno nájsť vo zvyškových hodnotách e, dováženej kukurice. V mene posudzovania rizik pre e, geneticky modované modifikované látky voči herbicídom. Nad rámec toho je tu len málo alebo žiadne informácie o tom, či zvyšky geneticky pozmenených herbicidne tolerantných lát, e, rastlín spadajú pod najvyššie hod- povolené hodnoty v EÚ. Vo výročnej správe EFSA za rok 2015 o zvyškoch herbicídov nie sú ťažiskové vody o dovodze geneticky pozmenených užitkových rastlinách. Hoci sa dá vychádzať z toho. Reste als nicht gentechnisch veränderte Pflanzen aufweisen. Glyfosinát wurde nicht... Glyfosinát sa e, ako herbicíd e, do Európskeho kontrolovaného programu ani len neprijal. Zmi- naše uznesenie žiada komisiu, aby žiadne geneticky pozmenené kultúry boli schvalované, ktoré vo, voči ani ktoré naopak e, sú tolerantné voči zakázaným herbicídom v EÚ. Na základe nedostatočných údajov a znalostí zvyškových látok v tomto prípade v tomto jednom prípade na základe nedostatkov údajov a znalostí o zvyškoch v tomto prípade zdravý rozum neumožňuje vysokú mieru zabezpečí vysokú mieru ochrany zdravia. V mene Bartasta sa chcem poďakovať kolegom za podporu pri námietkach týkajúcich sa geneticky modifikovaných e, látok, ktoré sme v minulosti podali. Verím, že i zajtra pri hlasovaní to podporíte. Ďakujem. Thank you very much. Evi. Pani Evi. Ešte pani Kádenbach. Dan, madame Evi potom pani Evi. Well, thank you very much. Ďakujem. Vždy trošku meškám, mal som tu návštevníkov. Hovoríme o e, geneticky modifikovanej e, kukurici 87427 e, a 12 tolerantné voči zvyškovým hodnotám glyfosátov. Zastupujem kolegu, ktorý tu dnes nemohol byť, takže hovorím po anglicky. E, ide o rezistanciu voči e, glyfosádu a glyfosináte. Ide o riešenie problému narastajúcich počtu rastlín rezistentných voči herbicídom. Avšak zvyšky postrekov neboli hodnotené. Argumenty z minulých námietok, pokiaľ ide o dopad postrekovania týchto rastlín pracovníkmi z tretich krajín, sú tu tiež relevantné na základe nezávislej štúdie posudzovanie rizik EFS v geneticky modifikovanej e, v kukurice by nemal byť prijatý, keďže tu nie sú údaje o možnej toxicite a dopade na imunitný systém. Navyše štúdia zistuje, že e, úvahy zdôrazňujú e, environmentálne dopady, sú nesprávne a monitorovací plán nebude poskytovať dostatočné údaje. Ako už i predošlých e, námietok, je neprimerané pre komisiu za súčasného uznania nedostatkov pri demokratickej legitimite, tak ako je to v úvodnom ustanovení vstupu komitológie, navrhovať autorizáciu GMO. Všetky tieto dôvody súvisiace s autorizáciou komisie nedali dostatočný dôvod k stanovisku stáleho výboru a e, kategorické zamietnutie parlamentu úvodné ustanovenie 14 uznesenia 182 z 2011 hovorí o tom, že keď sa posudzuje prijatie ďalšieho návrhu implementačných aktov osobitne citlivých sektorov v oblasti zdaňovania ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia, rovnovážne riešenie by komisia do maximálnej miery mala sa snažiť vyhnúť sa prepisujúcemu stanovisku, ktoré by možno viesť k odvolaciemu konaniu v rámci aktu exekúcie. Komisia nemá pochybnosti o tom, že zamýšľa pokračovať, autorizovať e, e, sorty e, geneticky modifikovaných lástov a je nevhodné vo vzťahu k systému prevencie pokračovať v autorizácii nových odrôd, hlavne ak je zjavné, že navrhované by nemali byť nikdy podporené kvalifikovanou väčšinou členských člení Ďakujem. Grazie, Presidente. Eh, Ďakujem. Podpísala som túto namietku spolu s kolegami. Je to už po x krát, kedy stály výbor pre e, potravinový reťazec nedospelo k nejakému stanovisku. Je to vlastne teda non-opinion. E, eh, v oboch prípadoch, kde sme dnes sformulovali námietku, u oboch e, odrôd členské krajiny hlasovali za. Nepredstavujú však väčšinu európskeho obyvateľstva. U oboch odrôd, o ktorých hovoríme, kolegovia to už prezentovali, prečo sa k tomu dostávame s námietkou, pokiaľ ide o schválenie týchto nových geneticky modifikovaných lástok. Tá prvá e, odroda, navrhovaná Monsantom, to je geneticky modifikovaná kukurica a my sme sa vyjadrili, že sú tu zvyšky glyfosátu a to je jeden z tých prípadov, kde, tak ako vždy, ako to už e, zdôraznili aj údaje, ten herbicíd sa používa vo väčších dávkach je tu možnosť e, spôsobenia rakoviny. Problémy sa týkajú zvyškov tohto e, postreku u úrody. Túto tému treba riešiť a treba to brať vážne. Posudzovanie tohto problému sa neudialo. Naopak, nechalo sa úplne bez povšimnutia, rizika sa neposúdili, okrem toho tie e, čiastkové kombinácie sa neposúdili, pretože Monsanto neposkydlo údaje k ďalším kombinovaným odrodám a EFSA sa vyjadrila, že tu nie je riziko, ale takto nemožno postupovať, takto nemožno chrániť zdravie európskych občanov. V druhom prípade je tu rezistencia voči e, glyfosinátu, to je vlastne herbicíd, ktorého e, autorizácia e, vyprší do 6 mesiacov. Je to naozaj nonsens prelož, pre, predlžovať pre EÚ túto licenciu. V EÚ musíme pri rozhodnutiach konať demokraticky. To sa momentálne nedeje a prepracovanie nariadenia 182 znamená, že komisia konečne tento postrek zakáže, keď tomu nie je stanovisko. Ďakujeme. Teraz pán Fielner. Ďakujem. Treba začať eh, s otázkou, čo tu robíme a prečo tu podávame túto námietku tieto námietky možno nie sú právne veľmi záväzné, lebo veľa nezmenia, ale majú veľmi dôležitú inštitucionálnu funkciu. Je to náš nástroj kontroly komisie a rozhodovania, ktoré sa tu deje. A to treba naozaj rešpektovať a byť veľmi opatrný. Pozeráme sa na takéto prípady a podobné prípady. Ak by sme mali e, výnimku poskytnúť, alebo teda námietku takto e, predložiť, tak sú tu dôležité dve kritéria. Poprvé, ak si myslíme, komisia prekročila svoje právomoci, že neimplementovala niečo správnym spôsobom, ako to na, na, navrhuje legislatíva. Druhý prípad, ak celkom jasne e, ignorovali zistenia vedy, ktorá môže hovoriť presný opak. A potom, keď si zoberieme tie prvé, to prvé kritérium prekročenia mandátu, tak nikto nepovedal ani vzdialene, že by tak učinila. Nasledovali len legislatívu, ktorú máme, spôsobom, aký sa to má robiť, Môžeme sa nad tým rozhnevať, ale urobili to správne. A druhá otázka, či sledovali vedecké zistenia. Je to podľa vedy. A tu? Ja nie som expertom na e, geneticky modifikované látky, ale viem, že ani ostatní kolegovia nie sú dostatoční experti na to, aby posudzovali či je to vedecky bezpečné alebo nie, ale v tej legislatíve e, sme toto e, postihli a vlastne e, poprosili EFSU, aby nám dala čo najlepšiu radu. Oni nám ju dali, prevedli to a povedali, že tieto dve geneticky modifikované látky sú E, dostatočne bezpečné, rovnako bezpečné ako ich e, porovnateľné látky, pokiaľ ide o zdravie. Toto povedali. Takže som zmetený. Je to každú chvíľu inak. Tá rozpráva mi pripomína tú e, rozpravu, ktorú už sme mali pod, po určit, tú chvíľu. Kolegovia, nie, my z e, ekipu povedali, že nemáme také klimatické zmeny, o akých hovoríte, že sa dejú a že veda, ktorá sa prezentovala e, IPCC, že sú falošné. Všetci hovorili, že my máme paralelných vedcov, ktorí hovoria niečo iné, ale tu teraz Je to rovnaký spôsob. Nájdete si svojich vedcov a pravda je taká, že máme najtvrdšiu legislatívu na svete pre geneticky modifikované látky. Najtvrdšiu vedeckú kontrolu a tieto dve látky e, proste prešli týmto úškom ihly. Ale aj tak ich nechceme alebo zdá sa, že tu je väčšina v tomto výbore, ktorá ich nechce. To je zneužívanie podľa mňa tohto právneho nástroja, celkom zjavné. A ja si myslím, že je to neustála snaha podkopať vieryhodnosť inštitúcií, ktoré sme spustili, aby pre nás pracovali. A od, podkopáva sa tu politika, ktorá vychádza z vedy verím, že viac kolegov spochybní spôsob, ako to robíme a začnú hlasovať proti týmto výhradám. Nemenia realitu, ale podkopávajú naše inštitúcie a legislatívu, ktorú sme my prijali relatívne nedávne spolu s radou. Much, Ďakujem pekne, pán Fielner. A teraz dám slovo ostatným eh, kolegom, pani Ajuzo, potom pani Kadenbach, pani Palc. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem len podporiť to, čo povedal pán Fielner. Ide tu eh, o to, či eh, sú škodlivé pre zdravie alebo nie, nie, či sú e, e, e, rezistentné voči herbicídom. O to tu nejde. Ide o to, či sú to bezpečné alebo nie sú to bezpečné GMO a preto táto námietka je veľmi zvláštna. Ďakujem pani Kadenbach s tým naozaj môžem len súhlasiť. Len veľmi stručne to zosumarizujem. Pri týchto dvoch geneticky modifikovaných druhoch kukurice ide o to, že sú rezistentné voči glyfozínom a glyfozátom. A podarilo sa nám e, ten osobitný vyšetrovací výbor PES zriadiť, kde sa presne zameriavame na to, mm, ako vedecké údaje, ktoré viedli k predlženiu používania glyfozátov, boli vôbec získané, pretože tu je veľa kolegov, ktorí si myslia, že pripustenie glyfozátu je proti nášmu princípu byť obozretný a že tu sú určité veci, ktoré sú nebezpečné. A preto si myslím, že pripustenie dvoch druhov kukurice, ktoré sú rezistentné voči tomuto herbicitu, povedú k zvýšenému používaniu glyfozátu. To je predsa cieľom, e, čiže je skutočne absolútne dôležité konštatovať, že tu ide o druhy kukurice, ktoré si, e, ktoré teda e, budú umožňovať ďalšie používanie glyfozátu v našej prírode. A práve preto si myslíme, že tieto dva druhy kukurice by nemali byť pripustené. Ďakujem. Kolega Balc. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem vám pripomenúť sľub pána Junckera z 2014, keď hovoril o procese príjmania rozhodnutí o tom, ako sa e, schvaľujú geneticky modifikované e, organizmy. Nie je na rade e, Čína, ale vzhľadom na postup, ktorý sa aplikuje, to tak či tak bolo schválené. Toto nie je demokratický postup, nič sa nezmenilo. Ak keď sa e, komisár Andria Kautis na plenárke k tomu vyjadril, lebo sme sa ho pýtali, odpovedal, že to žiaľ nevie zmeniť, pretože v iných prípadoch sa e, postupuje takto. E, pán Juncker mm, tieto procedúry nie sú demokratické ani dnes. Ešte niekto? Ak nie, potom tam slovo komisii. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým poslancom za ich pripomienky. Veľmi pozorne sme si ich vypočuli. Hovoríme tu o dvoch schváleniach. E, jedno je nová, e, mm, nová nový druh kukurice. Mm, už sme e, dobre implementovali korektne právomoci, ktoré nám zverila Rada parlamenta. Ja vám vysvetlím, ako takto funguje FSA uskutočnila obsiaľa rozhodnutie rizík, e, neidentifikovala žiadne nedostatky a preto e, konštatovala pozitívny záver pre e, ohľadne bezpečnosti pre ľudské zdravie. Sa odpovedala na pripomienky členských štátov a to isté sa týka aj pripomienok eh, eh, verejnosti k tej druhej, eh, tomu druhému druhu a verejné diskusie neprinesli žiadne nové informácie, ktoré by umožňovali zmeniť názor a teda členské štáty hlasovali ako niektoré, niektorí kolegovia už povedali, že v stálom výbore 16. januára nebola dohoda, takže to išlo na odvolací, odvolacie konania 26. februára bude prijaté rozhodnutie. Veľmi dobre som si vypočula obavy týkajúce sa k lifozátov. Áno, treba zvážiť, že pre každú rastlinu, ktorá je pestovaná mimo územia Európy a výrobky z nej sú dovážané do Európskej únie musia všetky tieto výrobky byť v súlade s maximálnymi úrovňami rezidy, o ktorých e, sme my tu v EÚ rozhodli. A pokiaľ ide o za tia, tieto maximálne e, hodnoty sú stanovené e, nami pre všetky produkty, vrátane GMO, vrátane tých dvoch druhov kukurice, o ktorých nie je dnes hovoríme. Čiže nie je tomu tak, že tieto, táto kukurica by mali nejaké negatívne dopady na zdravie ľudí či e, zviera. Toto všetko je upravené v našej legislatíve. Pokiaľ ide o ďalšie pripomienky, spomenulo sa, že dopad herbicídov tu nie je zohľadený. Je, pretože tieto rastliny sú Mm, herbicidmi poostrekované a je to všetko zohľadnené v ich fenotypickej charakteristike. Dochádza tam samozrejme k zmenám, na to existujú e, štúdie. E, potom k dopadu na biodiverzitu. Mali by sme brať na e, vedomie, že všetky krajiny, ktoré pestujú GMO, sú slobitné, krajiny, ako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 sú viazané konver, e, dohovorom o biodiverzite, budú postupovať podľa tých pravidel a nemôžeme im zakázať niečo pestovať, lebo to je ich e, suverené e, právo. Pokiaľ ide o kombináciu určitých herbicidov, že nie sú posúdené, už za to sa to tak urobila, využíva tiež aj po súdenia zo stav. Takže Stanovisko EFSA e, nie je e, nekompletné. E, je to v súlade so usmerneniami, je to v súlade s legislatívou. Tiež som počula tu výzvy na viac demokracie. Komisia samozrejme predložila návrh Rade a tiež parlamentu, e, na základe ktorého by členské štáty mohli z, e, zabrániť výrobe e, GMO Navrhli sme Rade a parlamentu návrh, e, ktorý dáva možnosť členským štátom dovozy e, obmedziť, ale tento návrh parlament zamietol. Pokiaľ ide o ostatné postupy, návrhy týkajúce sa komitológie, navrhli ste, že by sme mali e, zamietnúť všetky návrhy, kde nebolo prijaté stanovisko v stálom výbore. Je tu návrh, ktorý zavádza väčšiu demokraciu a tiež chceme vyzvať vyzvať eh, vás, aby, sme, eh, aby ste prispeli k eh, rozprave, čo by mohlo viesť k pozitívnemu výsledku, pokiaľ ide o hľadanie viac demokracie. Takže mm, komisia nemá dôvod stiahnuť tieto návrhy rozhodnutí, pretože sme tak postupovali na základe našich právomocí. samozrejme, ako ste už v minulosti videli, a Vidíte aj dnes, vždy sme pripravení zodpovedať všetky vaše otázky, ktoré na nás znesiete a dúfame, že sa nám podarilo vyvrátiť niektoré vaše obavy. Ďakujem pekne, takže tým pádom končíme našu rozpravu o geneticky modifikovaných organizmoch a hlasovať sa bude zajtra, takže Toľko na dnes máte eh, agendu na zajtra, bola prijatá, takže sa vidíme o 9. O 9. Ko- koordinátori a 10.15 sa bude hlasovať. Príjemný večer.